Takže eh, máme rokovaciu sálu ďaleko od hlavného vchodu, takže zrejme ešte eh, mnohí účastníci pochodujú. Pokračujem v Nemčine. Má niekto výhrady voči eh, programu schôdze? Nik nenamieta schválenie zápisnice zo schôdzí tie, e, to, nás, to nás teda čaká, pokiaľ by ste mali nejaké výhrady voči týmto zápisniciam, tak sa mi ozvite, ale zatiaľ to vyzerá tak, že nie je problém. Dnes nemáme plno, plné jazykové pokrytie. Slovinsky, nie, slovinský jazyk nie je zabezpečený inak. Ešte ďalšie E, ďalšia výnimka je, že môžete hovoriť po holandsky, ale nebude tlmočené do holandského jazyky. Máme tu e, e, novú osobu v našich krohoch. Ona ku nám prišla zo ženského výboru a skutočne my necháme aj mužov na, na pokoji, doprajeme im život, e, my sa chceme venovať kultúrnym otázkam a chceme vždy e, hovoriť k veci. Takže e, toto je moja trošku drzá poznámka smerom na ženský výbor, ale mm, treba to treba to vydržať. Mám jeden problém, okolo desiatej budem vás musieť na chvíľku opustiť e, pre, kvôli tomu, že sa chcem zúčastniť iného zasadnutia, ale ja sa potom vrátim. Budeme nahradzať pán Lastana. Minulý týždeň sme mali e, viacero trilógov. Jedno sa týkalo e, Erasmu pre všetkých. A v podstate pred týždňom v pondelok sme mali posledný trilóg 18. 19. bol posledný z tej série a budeme mať ďalšie trilógy týkajúce sa programu pre e, mladých ľudí e, so zameraním sa na mm, vzdelávanie a školenie. Ešte raz to zopakujem. Vzdelávanie, technické otázky, potom to bola, e, bola problematika športu a mládeže Nadobudla som pocit, že rada v rámci írskeho predsedníctva je veľmi otvorená tejto problematike a bude napomocná, takže mala som z toho vyslovene dobrý pocit. Viacerí kolegovia sa e, zúčastnili toho trialogu e, so mnou. E, a e, my sme hovorili o celkových výhľadových cieľoch, e, preberali sme aj kapitolu mládeže a športu, takže skutočne podarilo sa nám zblížiť v našich názoroch náš názor a názor rady. A takisto samozrejme aj komisia e, bola prítomná. Čo sa týka vzdelávania a športu, tam sme hovorili o mobilite a to sú veci, kde sme sa úplne temer zblížili. Ešte sú niektoré otvorené otázky v, v súvislosti s horizontálnou problematikou. No a zatiaľ sme to odložili bokom, e, pretože e, chceme, e, chceme preberať iné veci, delegované, delegované akty E, implementačné akty. To sú tiež veci, ktorým treba venovať pozornosť počas ďalších e, rokovaní v trialógu. Ne, nehovorili sme o master loan, e, pretože rada ešte vôbec tom nemá jasno, či to chce a ak, ak to chce, ako to chce. No a určite zaujímavé veľmi ústretový postoj voči rade a verím, že na ďalšom stretnutí budeme o tom hovoriť. Ešte jeden problém ostal otvorený, to sú e, vlastne, e, to je tá, tá, e, tá problematika brand names. Do tejto, do tejto kapitoly sme sa nepúšťali, ale dovolím si tvrdiť, že tam nebudú nejaké obrovské prekažky na prekonávanie. Ďalší pondelok by sme mali mať zasadnutie, ale už teraz bolo ohlásené, že to bude odsunuté až do apríla, pretože Zatiaľ rada nemá mandát k tejto problematike. Takže 8. apríla to je e, ďalšie zasadnutie presunuté z budúceho týždňa Creative Europe. 28. februára sme poprvýkrát hovorili e, o tejto téme. E, tam skutočne rada ešte nemala mandát k vyjednávaniu, takže síce sme boli prítomní a hovorili sme s nimi o tejto veci, ale írske predsedníctvo až 6. marca E, získal príslušný mandát a zajtra budeme mať prvý tri, trialog v tejto téme. Budeme tam hovoriť o logách, o cieľoch, budeme aj hovoriť o monitorovacieho centra a tzv. kreatívnych e, kontaktných miest. No a potom je tu ešte, e, ešte veľký problém Europe for Citizens, To je taký batvoštek, e, e, ktorý so sebou e, nesieme už dlhšiu dobu. Je to vlastne na báze spolorozhodovania, ale zatiaľ to tak sa vôbec nevyvíja. No a chceli by sme v rámci toho režimu spolurozhodovania prezentovať rade všetky naše prijania a predstavy. Rada a komisia bola veľmi e, otvorená, veľmi ústratová. Zo začiatku síce e, sa tvaril trošku kyslo, ale potom, keď som, e, potom, keď som hovorila s predsedajúcim toho trialogu, dali sme si šampanské, tak veci sa zlepšili, podarilo sa nám zapracovať určité úpravy do textu a uvidíme, či Koreper akceptuje to nami upravené znenie. No a po koreperi budeme uplatňovať naše práva. Ale môžeme skutočne byť veľmi ústretoví, akceptovať a veľmi sa nepetiť. Takže sme na veľmi slubnej ceste a chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí vždy sú pripravení priložiť luku k dielu a ktorí sú aj otvorení e, pristúpiť k určitým úpravám textu, aj keď niekedy ide o text, ktorý sami koncipovali. Musíme skutočne byť vždy pripravení na kompromis. No a to je teda e, informácia o hľadom tých troch trialogov. Creative Europe to bude trošku náročnejšie, pretože e, to sme ešte vôbec nerozbehli e, a najhoršie je, že vôbec nevieme, aký, aké objemy e, peňazí budeme mať k dispozícii. Takže ak máme preberať problematiku úverov, tak to je veľký otáznik, pretože vlastne nevieme, v akom finančnom rámci sa budeme pohybovať. Takže nie je, nie je jasné, koľko poskytnú v jednotlivých členských štátoch bankové úverové inštitúcie na tento účel. Takže toľko informácie pre tých, ktorí sa nepodielali na tom rokovaní, zrejme ani e, nemajú nejaké doplňujúce otázky. Môžeme ďalej pokračovať v našom programe a to je e, správa pána, e, e, to je správa spravodajcu Alfonsiho, ohrozené európske jazyky a jazyková rozmanitosť v Európskej únii. Tu nejde o, o jazyky menšín. Myslím, že sme tu hovorili už viackrát o tejto téme. Musíme byť veľmi opatrní aj pri e, našich pozmenujúcich jazykoch. Jazyky menšín to je iná kategória ako ohrozené európske jazyky. Prosím, aby ste aj e, na toto mysleli pri e, vašich návrhoch, pozmeňovacích návrhoch a to musí byť každému zrejme. No a bola som informovaná, že existuje 3000 jazykov, ktoré sú ohrozené. Ohrozené to znamená, že môžu úplne vymiznúť, preto táto téma stojí za našu pozornosť, pretože tieto jazyky sú súčasťou našej kultúrnej identity a rozmanitosti. Takže e, som e, veľmi rada, že tomuto je venovaná pozornosť a že sa pán Alfonzi ponúkol spracovať túto správu. My sme prizvali e, celý rad expertov. Máme tu e, doktora Mozliho, on je on je, on je šéf-redaktor Word, kde, kde sa aj zaberajú týchto týmito e, problémami. Ide o projekt pod gestiou UNESCO, potom e, pani e, Ničifor. Ona je zastupkynia sekretariatu z, z Rady Európy. Práve, práve zastrešuje tú problematiku jazykov. No ale upozorňujem na to, že ona je predsedky, pred, zastupuje výbor pre tie jazyky menšín. Potom pán Fernando z Bruselu, je to z kancelárie na, eh, na podporu jazykovej eh, rozmanitosti. Potom je tu Price Jones, on je, eh, stojí na čele NPLD. To je sieť na presadzovanie jazykovej rozmanitosti ktorí sa venujú aj problematike ohrozených európskych jazykov. Máme na toto čas do 11. Takýto, takýto čas je vyhradený, takže najprv dám slovo pánovi Alfonzimu, aby nás uviedol do problematiky. No a každý expert eh, má pridelených 10 minút a eh, po vypočutí si expertov budeme mať priestor na vaše otázky. Takže nech sa páči, pán Alfonzi. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nechám potom slovo našim expertom. Chcem sa poďakovať vám aj celej skupine za to, že tento bod figuruje na programe. Je to zásadná vec, ktorá sa týka európskeho kultúrneho dedičstva, jeho e, ochrany e, za e, znepokojujúcich okolností a jazykové komunity, ktoré majú ako dedičstvo európsky jazyk, niekedy sú dosť zúfale a treba sa nad tým zamyslieť, aby e, neprišli o toto kultúrne dedičstvo tieto komunity. No, ešte pridám dve veci. Myslím, že pracujem pre tieto jazykové komunity, ale aj pre Európu, pretože kultúrna rozmanitosť to je duša EÚ a, napre, a prostredníctvom týchto e, jazykov a kultúrnych praktík, e, pretože sa to týka tak Eh, varenia, ako aj možno, že iných umeleckých oblastí, tak to je veľký príspevok k Európe a preto sa nad tým treba zamyslieť. Takže slovo by som naozaj teraz nechal tým dvom, e, trom expertom. Ďakujem pekne, pán Alfonzi. Teraz pán Mozli, nech sa páči. Thank you. Um, Dobrý deň. Je pre mňa veľkou cťou a privilégiom byť vo vašom kruhu, aby som vám priblížil atlas UNESCO týkajúci sa ohrozených jazykov. Ja mám, je to takýto materiál, mám verzie anglické a francúzsku verziu a potom mám aj taký koncepčný plán. Kto by chcel do toho nahliadnúť, je to k dispozícii. Takže chcel by som vám vysvetliť, e, ako došlo k vzniku tohto atlasu e, alebo vôbec, povedzme si, ako definuje UNESCO e, práve ohrozenie jazyka. Jednoduchá definícia ohrozenia jazyka je taká, keď deti sa už neučia ten jazyk, ale to je musíme ešte detaily e, uviesť. Musíme zohľadniť viacero detailných faktorov, musíme zohľadniť absolútny e, počet používateľov týchto jazykov, potom vlastne e, potom je to medzigeneračné prenášanie jazyka, podiel, jazyko, podiel tých, ktorí používajú tento jazyk v rámci celkovej populácie. Potom sú to postoj členov danej jazykovej komunity voči ich vlastnému jazyku, dostupnosť materiálu, materiálov e, na, e, na účely e, jazykového vzdelávania a gramotnosti, ďalej posuny v oblasti používania jazyka, reakcia na nové domény a média a potom je to aj postoj vládnych a inštitucionálnych zložiek k používaniu jazykom. Takže e, prvé, e, prvé vydanie tohto atlasu, ktoré bolo vydané v roku 96 e, pod vedením Stevena Wurma, profesora v Austrálskej národnej univerzity, uviedol 600 jazykov, ktoré sa považovali za, za ohrozené. Tento, táto prvá edícia, prvé vydanie, obsahovalo 53 strán, 12 map. V druhá edícia, druhé vydanie bolo v roku 2001. Opäť to bolo koncipované pánom e, profesorom Wurmom a on to e, vlastne, e, toto dielo ukončil tesne pred svojou smrťou E, používa sa teda mapa, kde sú zviditeľnené tieto jazyky, e, odlišované sú jazyky farebne. E, v, tej, v tom druhom vydaní ten počet ohrozených jazykov narastal zo 600 na 800 a aj počet strán tohto atlasu bolo 90, obsahoval 14 map, ale toto nebol e, vyčer, vyčerpávajúce pokrytie. Vďaka e, veľmi e, veľkorysému zafinancovaniu zo strany norskej vlády podarilo sa rozšíriť tento projekt a vlastne je k dispozícii tento atlas v dvoch formách. Digitálny, teda online forma, ku ktorej sa dostanete prostredníctvom web stránky UNESCO a potom je, je aj tlačová verzia. Digitálna verzia verzia bola prezentovaná v Paríži v februári 2009 a to, e, v, to bolo v deň medzinárodného materinského jazyka. Medzinárodný deň materinského jazyka. Potom tlačová verzia sa objavila o rok neskôr a e, objavila sa teda aj v španielskej a francúzskej verzii e, Eh, online verzia sa eh, pomaly rozšíruje eh, ďalej a následne potom je to spracovávané aj v tlačovej verzie. Rozsah tohto atlasu už narastol a mm, pokrýva 2500 jazykov a to je zrejme viac ako tretina všetkých jazykov používaných na svete. Keďže jazyky vymierajú vraj jeden každý 2-3 týždne podľa expertov, e, tak e, skutočne možno hovoriť, že asi 230 jazykov e, ktoré boli v tej prvej verzie, už neexistujú od roku 1950. To znamená dve generácie používateľov tohto jazyka. Mm, to je to obdobie, ktoré zatiaľ uplynulo. Takisto aj spôsob zmapovania situácie sa, e, e, sa veľmi zmenil od prvého vydania. Predtým tie vytlačené mapy e, používali málo farieb a bola snaha vlastne využívať propočné zobrazenie. Nové mapy vychádzajú z googlovskej technológie a ten atlas stále nemá úplné geografické detaily, ale je tu e, vysoký stupeň topografických detajlov. Takisto môžete využívať funkcionalitu e, lupy pri prezeraní e, si online verzie a e, tak e, používateľia tohto atlasu si ľahšie nájdú to, čo hľadajú. Takže môžete kliknúť na symbol e, jazyka, je to teda izokód pre ten jazyk a kliknutím si môžete pozrieť detaily. Môžete si to aj vy sami vyskúšať, ako to funguje. Žiaľ, nemám pred sebou obrazovku. Je to www.unesco.org a potom lomka culture a potom už tam si to nájdete. Takže aké dáta tam e, nájdete? Je to hlavný názov, alternatívny názov jazyka, ak existuje. E, potom je e, ISO kód, je to kód v zmysle normy ISO 639, je, to vlastne trojpísmenový kód jedinečne pridelený každému jazyku, ktorý existuje na svete. Je to e, veľmi e, e, dôležitá informácia. A potom je tam ešte aj taká funkcionalita, že či je to považovaný za samostatný jazyk. To je dôležitý kritérium, pretože jeden jazyk môže mať aj viacero názvov, ale tieto názvy sa môžu viac menej vzťahovať na dialekty tohto jazyka. Editory každej sekcie e, alebo regiónu pracujú na mape a doplňajú text. Projekt má webového editora v Paríži e, v ústredí UNESCO a tí e, každý každý z týchto editorov má e, svoj prístup prostredníctvom hesla. Každý jazyk je indexovaný a zoskupený podľa jazyka v abecednom poriadku, aby používateľ tohto atlasu si mohol e, vlastne vyvolať e, taký zoznam typu scroll down, aby, aby sa pozrel, kde ten jazyk v tej ktorej krajine sa používa. Tá, Ehm, potom sa vlastne e, e, môže e, vyhľadať určitý jazyk použitím kódu a informácie sa teda spracovajú na základe tohto kódu. A v niektorých prípadoch regionálni experti vlastne vyjadrili nesúhlas s kódom, ktorý bol pridelený. E, pridelený a to znamená, že už v súčasnej dobe existuje, e, e, existuje taká iniciatíva, aby sa revidovali, revidovali kódové označenia jazykov tak, ako bolo doposiaľ platné. Takže každý každý bod používania jazyka má štandardný, štandardnú veľkosť. Predtým boli tie body buď väčšie alebo menšie podľa počtu používateľov, ale to e, spôsobilo veľkú neprehľadnosť v tomto atlase. E, ne, preto nepoužívame poligóny, ktoré by e, e, vlastne zohľadňovali aj veľkosť oblasti, kde sa používajú tieto jazyky, pretože to by e, vyvolalo veľa otázok a preto sme si povedali, e, že sa budú používať štandardné bodové označenia v strede tej oblasti geografickej, kde sa používa jazyk. Povedzme, že sme na Sibírii, alebo, e, alebo e, ten jazyk je používaný aj v, na, v Severnej Amerike. Ak tam je jeden jazyk a potom, ak sa tam používa aj iný jazyk, tak potom sa objavia aj ďalšie bodovy, body zobrazujúce tie ďalšie jazyky ale e, potom je napríklad aj problém, pokiaľ používateľ jazyka žijú nomadským spôsobom a teda ich teritoriálne územie, e, teritoriálna oblasť sa mení. No a používa sa aj kód e, farebný, takže aj ten je odtieňovaný takže od svetlo žltej až po, po čierny a povedzme, ak, ak Zohľadňuje sa aj to, či jazyk je používaný všetkými generáciami, či teda od, od, od, dochádza k odovzdávaniu jazyka medzi ga, generáciami. Ehm, Takže ten, tento farebný kód zohľadňuje vlastne stupeň ohrozenia. Ak je, ak je jazyk e, neohrozený, to, to je tá situácia, že všetky generácie to používajú, e, potom ak je stabilizovaný, ale je tam určitá miera ohrozenia, potom je ďalšia fáza a to je, to je ohrozený, ak väčšina detí alebo rodín e, používajú svoj prvý jazyk, to je jazyk ich rodičov, ale používajú ho len doma. Potom ďalší stupeň je e, e, rozhodne ohrozený jazyk, to znamená, je to jazyk, ktorý nie je, ktorý nezískávajú deti ako svoj materinský jazyk, teda nie je to vyučovanie vyučované ani v škole, ani doma. A e, potom je vážne ohrozený jazyk, ktorý používajú len starí rodičia, staršie generácie. A potom máme kriticky ohrozené, to už sa dostávame v tom tieňovaní e, do tej do veľmi tmavého odtieňa. To znamená, e, že len prarodičia prastarí rodičia to vlastne používajú, nepoužíva sa dokonca každý deň. No a potom sú už, už tzv. vyhnulé jazyky, a ak už ak, nie, ak ani neexistujú ľudia, ktoré si spomenú na nejaké prvky toho jazyka. Uh, Editori sa rozhodli, e, že budú zahrnuté v atlase takéto jazyky, e, pokiaľ teda sa e, zmizli alebo sa vytratili v období ostatných 60. rokov, čo predstavuje vlastne dobu existencie samotného UNESCO. UNESCO založilo nadáciu pre ohrozené jazyky, je, má E, bola založená v Spojenom kráľovstve a vlastne slúži na to, aby monitorovala, e, zhromažďovala a spracovávala e, určitú spätnú väzbu od používateľov týchto jazykov, aby to potom bolo zohľadnené v, v tom online vydaní ten, tá spätná väzba bola poskytovaná pomerne, e, pomerne frekventovanie po, počas, os, počas e, dvoch rokov, hovorím o roku 2011. Iste zo začiatku v tom bola aj veľa e, zvedavostí, ale dnes možno hovoriť, že sa ustalil ten tok podnetov. Zo začiatku to teda bolo niekoľko podnetov denne, dnes je to niekoľko podnetov za týždeň prichádzajú e, e, rôzne kategórie tých podnetov, ktoré možno kategorizovať e, nasledovne umiestnenie tých markerov. Ďalej e, je to mm, podnet týkajúce sa prezentovaného e, statusu e, v rámci toho otieňovania miery ohrozenia. Ďalej je to mm, počet obyvateľov alebo počet používateľov tohto jazyka, ďalej klasifikácia jazyka, či je to jazyk alebo len dialekt a tak ďalej a tak ďalej. A ak máte nejaké otázky, nech sa páči, rád vám ich zodpoviem. Ďakujem pekne, pán Mozli. Bolo by oveľa lepšie, keby ste mali niečo, čo by ste nám mohli aj premietnúť na obrazovke za mnou, ale čo už? Mám PowerPointovú prezentáciu, hovorí rečník. Škoda, že ste nám to nepovedali e, v úvode, hovorí predsednička, ale predsa len vám ďakujem, bolo to veľmi zaujímavé teraz pani Niči, e, ktorá zastupuje sekretariat Charty pre menšinové jazyky Rady Európy. Nech sa páči. E, otázky budú až po všetkých rečníkoch. Dobre, tak si to poznamenajte. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vítam všetkých prítomných. Ja sa zameriam na Európsku chartu pre regionálne alebo menšinové jazyky. Je to jediná zmluva vo svete, ktorá chce ochraňovať a e, podporovať takéto jazyky. Treba hneď v úvode povedať, že charta nepoužíva výraz ohrozené jazyky, ale preambula tejto zmluvy hovorí o historických alebo regionálnych menšinových jazykoch v Európe a niektoré z nich e, hrozí, že vymiznú. Toto rozhodnutie je novatorské, ale taktiež eh, je charta vďaka tomu flexibilným právnym nástrojom a môže sa uplatňovať na akýkoľvek jazyk, jazyk v súlade eh, podľa situácie. Regionálne alebo menšinové jazyky sa definujú ako jazyky, ktoré sa tradične používajú na istom území štátu skupinou, ktorá je menšia ako e, väčšinové obyvateľstvo. Je to jazyk iný, aký oficiálny jazyk e, tohto štátu. Nezahrňa to dialekty alebo e, jazyky migrantov. Charta má 25 signatárov, 16 sú členské štáty EÚ, ešte 11 stále túto chartu neratifikovalo Mimo EÚ e sú aj ďalšie krajiny, ktoré túto chartu nepodpísali, ale niektoré e, slúbili Rade Európy, že ratifikovať dohodu budú. A potom sú tu krajiny, ktoré chcú pristúpiť k EÚ a oni budú taktiež mať povinnosť ratifikovať túto chartu. Európsky parlament už uznal význam tejto charty v oblasti regionálnych alebo menšinových jazyk jazykov. Je to uznesenie z roku 2013, pardon, 2003 a charta e, sa označuje ako hlavný právny rámec. Ja už som povedala, že charta je jedinečným novatorským právnym nástrojom a ak na rozdiel od iných dohovorov táto charta sa nezameriava na práva jednotlivcov, ale na podporu regionálnych alebo menšinových eh, jazykov. Sú tu rôzne povinnosti pre eh, štáty, musia aktívne podporovať tieto eh, jazyky. Charta chce, aby tieto jazyky pútali pozornosť verejnosti aby um, prežili ako živé jazyky a preto štáty, ktoré podpísali chartu, musia aktívne podporovať tieto jazyky vo verejnom živote, teda v vzdela- pri vzdelávaní mm, v kultúrnej oblasti, hospodárskej, sociálnej, na súdoch, taktiež pri spolupráci. Má táto charta pokrývať rôzne jazykové situácie v Európe a to vlastne prispieva k jedinečnému charakteru tejto charty. Sú tu rôzne zásady v druhej časti tejto charty. Oplatňuje sa to na všetky regionálne menšinové jazyky v danom štáte a potom v tretej časti tejto charty sú e, konkrétne povinnosti. E, štát teda môže rozhodnúť, na ktoré jazyky sa tieto opatrenia budú vzťahovať a taktiež e, v prípade každého jazyka ideálne rozhodnú, aké opatrenia budú uplatňovať. To, čo je v časti 3, sa líši od vyučovania v menšinovom jazyku úplne. E, obmedzuje sa to na vyučovanie toho jazyka, nie v tom jazyku. A taktiež je vysielanie v danom jazyku na existujúcich kanáloch. Potom používanie tohto jazyka e, v správnej e, sfére. E, tu sa možno, že jazyk nemá aktívne používať, ale musia sa napríklad príjmať petície vypracované v tomto jazyku. Takže charta sa môže prispôsobiť rôznym jazykovým situáciám. Potom ochrana charty je zaručená monitorovacím procesom. Je tu nezávislý výbor expertov, tí e, sa pozerajú na to, ako sa uplatňuje charta v každej krajine, vypracovávajú odporúčania a na základe tohto e, práce tohto výboru e, výbor ministrov Rady Európy potom vypracováva odporúčania pre krajiny. Dnes charta pokrýva 84 jazykov, ktoré využívajú skupiny je ich 206, e, e, taktiež to pokrýva jazyky s veľmi malým počtom e, rečníkov, napríklad katalánčina v španielčine, alebo to sú jazyky a potom v Slovensku a v Maďarsku tu je silnejšia ochrana, ale aj chorvačtina, bulhárčina a polština, aj keď tu je trošku miernejší režim, že sa vyučujú tieto jazyky nie v týchto jazykoch. E, jidiš je ochraňovaným jazykom v Slovensku a e, štát bol vyzvaný, aby podporoval jidiš, aby e, umožňoval výuku tohto jazyka. Potom Fínsko a Švédsko sú dotknuté krajiny. Tu sa to týka samých jazykov. Sú tri druhy. E, v prípade tretej skupiny iba 300 jazykov. Nemecko ochraňuje e, rôzne e, druhy srbštiny. Nemecko už je 10 rokov signatárom tejto charty a E, bol tu pokrok od dobrovoľníkov vyučujúcich tieto jazyky a teraz Nemecko oznámilo v roku 2010, že budú napríklad fríštinu vyučovať na prvom a druhom e, stupni. A to je konkrétny dopad tejto e, charty. Možno, že to ešte nie je ideálna situácia, ale je to rozhodne pokrok. Potom viaceré zlepšenia ktoré sa dajú pripísať charte. A ja som hovorila napríklad o uznávaní tých jazykov, ktoré predtým nemali e, štatút, predtým napríklad e, Nemčina v Slovinsku alebo maronická arabčina na Cypre. Štáty prijali legislatívne opatrenia, napríklad využívanie e, frískych e, mien e, v Holandsku na oficiálnych dokumentov, taktiež tá istá zmena v Nemecku a rozhodnutia súdov v Norsku ohľadne sami jazyka. Vidíte že charta je vhodným nástrojom na podporu a ochranu všetkých jazykov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ale je tu opäť dilema medzi ohrozenými a menšinovými jazykmi. E, chcem na to upozorniť ako v úvode. E, ja som rada, že je tá je tu táto charta, pretože v mnohých e, krajinách bola sa zlepšila situácia jazykov, ktoré tam možno, že vždycky e, boli, teda, že je možné sa učiť tento jazyk alebo ho aj aktívne používať. E, na Balkáne sa taktiež snažíme túto chartu presadiť. Máme dobrý príklad v Srbsku, vo Vojvodine. On je vždy vo svojom parlamente tlmočili do šiestich jazykov, ale teraz máme Macedónsko, kde sa albánština nikdy nepoužívala a teraz je oficiálnym jazykom aj v parlamente, takže to je e, konkrétny dôkaz toho, ako sa charta môže aj v kontexte EÚ e, vlastne pri, ako môže prispieť e, k kultúrnej rozmanitosti. Ale to nie sú ohrozené jazyky, to sú menšinové jazyky. Takže si myslím, že by sme mali byť veľmi obozretní aby e, sme dávali pritom pozor, keď budeme vypracovať náš dokument. Pán Vincent Clement Ferrando, e, Brussels Office for the Network to Promote Linguistic e, Diversity. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za pozvanie. Chcem sa vám poďakovať v mene našej siete mám príležitosť vám hovoriť o našej práci. NPLD má už 7-ročnú e, e, tradíciu. V roku 2006 niektoré európske e, vlády mali pocit, že je tu isté vákuum pri regionálnych jazykoch ale, alebo jazykoch, ktoré sa menej používajú v malých krajinách. Naš, e, naša sieť má predsedu, predsedkyňu, e, je to ministerka e, Frízlandu a potom podpredseda katalánskeho, katalánskej oblasti a taktiež zastupca Švédska, politický radca a zodpovedný za projekty. Našu sieť podporuje aj Európska komisia. Financuje sa z celoživotného vzdelávania, konkrétne na roky 2013-2014. Súčasný rozpočet predstavuje 138 tisíc eur ročne. Možno, že by bolo dobre sa opýtať, prečo hovoríme o práve tomto type jazykov a nie iba o ohrozených menšinových jazykoch. Treba to naozaj dobre rozlišovať. Tá odpoveď je možno veľmi jednoduchá. Naša sieť e, pokrýva rôzne jazyky od štátnych, od oficiálnych jazykov v EÚ, napríklad od Irčiny až po Estončiny, Estončinu a potom sú to jazyky, ktoré sa v niektorých regiónoch uznávajú, ako napríklad mm, katalánčina, galičtina, pardon, irčtina a potom napríklad bretonština, oxitánčina alebo ešte aj koština by sa tam dala e, zahrnúť. Potom sú aj ohrozené menšinové jazyky a je to naozaj veľmi rozmanitá skupina. Napríklad Irčina je to oficiálny jazyk EÚ, ale e, dnes e, ju v každodennom e, živote používa 77 tisíc rečníkov. Katalančinu používa 10 miliónov zhruba rečníkov. Aké sú teda spoločné body? Sú tu napríklad severské E, krajiny, ale potom aj južanské Korzika alebo východná Európa, Estončina. Čiže rôzne jazykové komunity, ktoré sa chceli pripojiť k našej sieti, buď sú plnohodnotnými členmi alebo pridruženými. Ide o to, aby e, sa navzájom poznali, aby, boli, aby bola možnosť vymeniať si osvedčené postupy, aby sa ich jazyky mohli e, podporovať. Taktiež ide o to pozrieť sa na to, aké politiky sa v EÚ používali. Je tu taktiež možnosť spolupracovať s rôznymi inštitúciami, s Európskym parlamentom, s Európskou komisiou. Napríklad môžeme byť proaktívni aj na uh, európskej úrovni. Ide o to zviditeľniť jednotlivé jazyky. Rečníci daných jazykov musia mať väčšiu váhu. Takže náša sieť je účinným nástrojom, vytvára puta medzi rôznymi národmi Európy a ich jazykmi. Ide o to aj e, navzájom sa lepšie spoznať. Sú to puta, ktoré dnes potrebujeme v Európe viac a ako kedykoľvek predtým. Je to súčasť európskeho projektu je tu dosť veľký rozdiel totižto medzi severom a juhom Európy a chcem povedať niečo priamo. E, naša sieť nezahrňa jazykové e, komunity, ktoré by boli e, nostalgické za minulosťou, chceli oživiť istú etnickú minulosť. Ide o to zastupovať jazyky, ktoré vlastne tvoria najpalčivejšie otázky súčasnej európskej spoločnosti. E, my sa zameriavame na rôzne oblasti, hospodárska súťaž, rast, a tak ďalej, ich e, napojenie na jazyky, môžeme ale hovoriť aj o mobilite, o migrácii. A jazyky sú aj e, za istou spoločenskou dynamikou. My sme taktiež za cestovnú mapu EÚ e pre jazykovú rozmanitosť. Tu spolupracujeme aj s Európskym parlamentom, ale so zástupcami rôznych jazykových komunít. A potom prepojenie medzi jazykmi a ekonomikou. My sme sa obratili na profesora eh, François Grand zo Ženevskej univerzity, ktorý sa práve na touto otázkou má zamyslieť, aby eh, práve sa pozrel na situáciu stredných alebo malých jazykov. jeho závery sú veľmi zaujímavé, napríklad eh, vzťah medzi jazykmi a zvýšenou konkurencieschopnosťou v Európe. Je jasné, že Eh, dominujúce jazyky ako angličtina, francúzština alebo španielčina úzko súvisia s možnosťou sa zamestnať. Každý, kto ovláda takýto jazyk, je mobilnejší v správe sa teda hovorí o potrebe podporovať malé jazyky e, práve s cieľom podporiť miestnu ekonomiku a hospodárskú činnosť. To je dnes e, mimoriadne dôležité. Ďalšia vec, e, na ktorú sa táto správa pozera, je dopad viacjazyčnosti na tvorivosť a inovácie. Netreba zabúdať na to, že všetci ktorí hovoria menšinovým jazykom, hovoria aj väčšinovým jazykom. Ja nepoznám žiadneho korzičana, ktorý by okrem korzičtiny nehovoril po francúzsky, alebo katalánca, ktorý by e, nehovoril aj po španielsky. Čiže e, sú to bilingválni jedinci alebo ovládajú ešte viac jazykov. A teraz vzťah medzi migráciou, jazykmi a mobilitou. My sme aj tu e, zadali štúdiu. No a osoby, ktoré bývajú v inej krajine ako svojej domovskej, no už takýchto osob je čím ďalej, tým viac Hm, poznáme každý nejakého katalánca, ktorý vie aj po španielsky, príde do Belgicka, nájde tu spriaznenú dušu, majú spolu deti a tie deti potom hovoria katalánsky, španielsky, francúzsky, anglicky a flámsky pretože sa to učia na škole, alebo každý pozná niekoho z Maroka, kto hovorí napríklad po arabsky, e, prišiel do Baskicka a jeho deti potom e, hovoria ešte aj po francúzsky a španielsky, takže naozaj tie situácie sú veľmi rozmanité. Ak sa diverzita zvláda, tak nie je problematická e, uchovať tieto jazyky pre budúce generácie. To môže byť pridanou hodnotou tak pre geografickú, ako aj pre sociálnu mobilitu osôb. Inak povedané, táto viacjazyčnosť e, jednotlivcov a celej spoločnosti predstavuje veľké bohatstvo Európy mm, možno na rozdiel od iných, ktorí e, tvrdia, že e, jednojazyčný kontinent by stal menej a bol by účinnejší. Chceme sa zamyslieť nad výhodami viacjazyčnosti pre ekonomiku, pre spoločnosť a e, mobilitu a aj írske predsedníctvo spustilo Eur- Európsku cestovnú mapu pre jazykovú rozmanitosť. E, tuto sa spoliehame aj na pána Alfonzi Hokinku Gál, pretože ona sa taktiež venuje otázke tradičných menšín a 11. apríla bude isté podujatie na írskej ambasáde tu v Bruseli. Pôjde o to ubezpečiť sa, aby Európa nezabudla na obrovský potenciál, ktorý predstavujú všetky jazyky. Ja kladiem dôraz na slovo všetky. Európa sa kritizuje, vyčíta sa aj nedostatočná demokracia, ale ja si myslím, že na demokraciu sa môžeme pozerať aj cez prízmu prístupu k menšinám. E, jazyková situácia sa vyvíja, NASA sieť chce zabezpečiť, aby sa všetky komunity mohli integrovať e, úplne a konkrétne, aby nik neostal bokom. Treba e, taktiež prekonať predsudky e, voči jazykovej rozmanitosti. Treba sa pozitívne pozerať na všetky jazyky. Naša sieť pracuje na jazykovej rozmanitosti, ktorá by naozaj bola spravodlivá v Európe e, viacjazyčnosť musí byť nástrojom pre hospodársky a sociálny rozvoj treba taktiež posilniť e, tou istou cestou dialog medzi všetkými e, národmi, ale ja viem, že je to ambiciozne, sami to nedosiahneme a preto chceme spolupracovať s vami, poslancami, Európskou komisiou, so samotnými jazykovými komunitami. E, tie ciele sú spoločné a preto musíme pracovať ruka v ruke, iba tak európske jazyky budú môcť hovoriť jedným hlasom. Ďakujem. Ja. Jetzt kommt noch. Teraz ešte ďalší odborník, pán e, Chris Jones. Máte niečo, čo by ste nám vedeli ukázať? Good morning. Dobré ráno. Najprv chcem poďakovať za možnosť dnes tu vystúpiť a dúfam, že táto prezentácia, pani predsednička, bude pre vás užitočná. Za posledné týždne som e, sa venoval intenzívne písaniu správ o tejto téme, o ohrozených jazykoch a chcem sa s vami podeliť o moje skúsenosti. Takisto vám chcem e, trošku vysvetliť, kde sa práve v Európe nachádzame e, v tejto problematike. Máte e, určite už určité informácie z tých predošlých prezentácií a tie dávajú vlastne mnohé moje postrehy do určitého kontextu. Pokiaľ ide o tieto ohrozené jazyky a ich vzťah s menšinovými jazykmi, tak tento E, kontakt je zaujímavý, pretože v skutočnosti nemáme definíciu, čo je presne ohrozená e, iný jazyk. Pokiaľ ide o definíciu UNESCO, máme viacero kategórií, ale presné rozhodnutie, čo je e, ohrozený jazyk, no už to je veľmi zložitá vec, pokiaľ ide o tú definíciu, čo sa vlastne deje tým tomu jazyku, no tak asi najlepšia definícia je e, z materiálu e, ad hoc skupiny UNESCO, kde sa hovorí, že jazyk je ohrozený, keď jeho rečníci e, ho prestanú používať. Ale v skutočnosti väčšina jazykov, ktoré nie sú štátnymi jazykmi, sú v tejto kategórii a preto sú aj všetky ohrozené jazyky. My sa snažíme definovať, čo je ohrozený jazyk e, a pra- snažíme sa ďalej pracovať na tejto definícii, hľadajúc tú správnu. E, k tomu sa snáď ešte vrátime. Pokiaľ ide Európsku úniu, e, možno pozorovať, že Rada Európy, Európska rada pridala rozhodnutie alebo zmienku o tom, čo je to európska identita, či už je to zdieľané dedičstvo, možno výzva, možno bohatstvo, možno, možno, možno určitý prínos, určité, určité aktívum pre Európu. Takže i tu možno hovoriť o kontexte pre definíciu e, z tohto pozorovania Otázka znie, akú hodnot, aká je, ako možno merať hodnotu jazyka. Prečo ich potrebujeme, tieto jazyky? Akú majú cenu? Prečo, prečo e, všetci nemôžeme hovoriť e, veľšsky? Ako, ako, bolo by to predsa najjednoduchšie. Ako teda pristúpime k jazykom? E, pozrime sa na európsky kontext, na kreativitu, inovácie, Chceme e, zvyšovať, zvyšovať naše ekonomické kapacity, našu inovatívnosť. A e, výskum nám ukazuje, že ľudia, ktorí e, plynne hovoria viacerými jazykmi, sú, sú naozaj kreatívnejší, sú kreatívnejší než ľudia, ktorí hovoria len jedným jazykom. Tam nám ten výskum ukazuje, že je to kreativita a tiež citlivosť, pokiaľ ide o komunikačné schopnosti, o komunikáciu. Ďalší aspekt je potom mediálna oblasť, e, kreatívne formy umenia, všade tam, kde sú potrebné kognitívne schopnosti, takisto rôzne typy priemyslu, ktoré e, ocenia tieto ručnosti. Takisto môžeme tu prezentovať e, poč- štatistické čísla, koľko jazykov máme na svete, asi 6 až 7 tisíc jazykov. Ale snáď si treba zapamätať, že 96% e, svetových jazykov vlastne používajú iba 3% e, svetového obyvateľstva. A menšinové a ohrozené jazyky sa týmto opätovne ukazujú v určitom kontexte. Väčšina ľudí na svete hovorí väčšinovými e, jazykmi. A ak sa pozrieme na Európu a počet jazykov v Európe, zistíme, že len 3 svetových e, jazykov sú pôvodom z Európy. 128 jazykov v rámci EÚ e, je považovaných za ohrozené. Je to len, ak si pozrite, že to je len z tých, 3, z tých 3 svetových jazykov, tak vieme, ako máme pristupovať k ním v kontexte e, problémov iných kontinentov samotné ohrozené jazyky, ak sa na ne pozrieme, je tu problém opätovne definície. Nachádzajú sa alebo používajú sa väčšinou v, v vidieckých eh, ohrozených oblastiach eh, a ich eh, užívateľia e, ich nepovažujú za veľmi hodnotné, nevidia v nich prínos a štát, e, nie sú dôležité pre ich štatút št, e, a preto ich neodovzdávajú ďalšej generácii. Pokiaľ ide o prácu, ktorú realizovalo UNESCO, tak je tu množstvo kritérií, ktoré možno použiť pri rozhodovaní o tom, či špecifický jazyk je ohrozený a čo sa v danej komunite e, nedeje, čo tam absentuje. Či už počet e, rečníkov je veľmi e, malý, či sú obmedzené E, iné, iné e, možnosti rozširovania. To všetko nám umožňuje definovať ohrozený jazyk v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o oficiálne jazyky, pracovné jazyky EÚ, to poznáte, koľko e, regionálnych a viacjazyčných oblastí máme. Takisto tak, tzv. čiastočne oficiálne jazyky a všetky jazyky samozrejme E, nemajú oficiálny štatút a sa snažíme da, e, nájsť ďalší popis, ďalšiu definíciu regionálnych, minoritných či ohrozených jazykov, tak vidíme, že ak sa pozrieme naprieč Európou, niektoré z týchto jazykov existujú len e, v jednom štáte, to sú tie autochtónne jazyky. Potom je tu ďalšia kategória, autochtónne a cezhraničné jazyky. To sú jazyky, ktoré nie sú väčšinové, v viac než jednom štáte, napríklad e, baskický jazyk v Španielsku a e, v druhej krajine vo Francúzsku. Potom cezhraničné jazyky. Vo východnej Európe je veľa cezhraničných jazykov. A potom jazyky neviazané na teritorium, ako je romština. Takýmto spôsobom opätovne možno definovať alebo klasifikovať jazyky. Mali sme tu prezentáciu o charte Charta e, dáva určitú štruktúru našemu prístupu k ohrozeným jazykom. V zásade však, ak sa pozrieme na mieru ochrany e, po, poskytovanú touto chartou, 10 e, jazykov spada do prvej sekcie. Druhá sekcia potom je tá, kde členské krajiny do detailu načetávajú mieru ochrany týmto jazykom. Takže nie je to presná definícia, ale jazyky sa umiestňujú do týchto e, klasifikácií. Ak sa presunieme k otázke financovania, už tak jediné e, opatrenie e, je to, čo sa týka menšinových jazykov. Financovanie týchto jazykov sa začalo v roku 1983. V roku 1998 e, bolo približne 4 financie boli vo výške 4 miliónov eur Keďže však bolo skonštatované koncom 90. rokov, že toto financovanie nie je v súlade s právom, bolo pozastavené a e, výbor regionov v roku 2011 poznamenal, že, že špeciálne politiky pre link, e, jazyky nie sú e, dostatočne financované E, ťažko podniknúť projekty pre tieto jazyky bez takéhoto financovania. V tejto súvislosti potom Európska únia e, e, prijala množstvo mat, e, dokumentov a spustila viacero akcií a iniciatív. E, je tu veľmi veľký dlhý zoznam. E, po 10 rokov tu plynula podpora pre viacjazyčnosť. A potom je tu tiež e, Diskusia o tom, ako podporovať um, menšinové jazyky či sieťami alebo agentúrou. Komisia sa rozhodla, že by tu mali byť siete. Tieto existujú, boli vytvorené. Financovanie pre tieto siete však nie je veľmi rozsiahle. Určité krajiny, členské krajiny majú aj veľmi e, do detailu rozvinuté stratégie, ktoré sa zaoberajú v rámci národných e, e, teda dimenzií podporou a zachovaním jazykov financovanie projektov, legislatíva, ale niektoré krajiny, nemnohé, e, do tohto rámca zahrňajú aj ochronené, e, ohrozené jazyky. E, tie stratégie sa skôr týkajú väčších, alebo teda významnejších menšinových jazykov. No a, ale však priamo ohrozených jazykov. Aké sú teda výzvy a budúcnosť? Technológie, sociálne siete a média pre plánovanie budúcnosti sú nevyhnutné je to spôsob podporovania jazykov. Ak bude e, štátová infraštruktúra, rečníci musia cítiť, že jazyk je dostatočne e, dôležitý, e, aby dávalo zmysel používať ho. A to je dobrá tendencia. Keď hovoríme o ohrozených jazykoch a keď, tie, keď jazyky zaniknú alebo prestanú byť používané, väčšinou je to navždy. Ak chceme zvýšiť ich hodnotu, ak ich chceme zachrániť, Musí tu byť e, pre ne podpora. Na európskej úrovni je tu otázka subsidiarity, je to otázka teda členských krajín, ale mohla by tu byť tiež téma e, e, na takej zastrešujúcej zodpovednosti naprieč EÚ pre ohrozené jazyky v celej EÚ, aby sa zachovala lingvistická mnoho rakosť. To predsa sa v dokumentoch neustále zdôrazňuje. Pokiaľ ide o odporúčania. Je tu množstvo odporúčaní, ktoré by bolo treba dovršiť, ale ak chceme uspieť, otázka znie, e, e, či 20-roční ľudia v sobotu večer e, vonku budú hovoriť týmto jazykom. Je to otázka členských krajín, ale potrebná je i rozpráva na európskej úrovni, aby i tu sme vyhlasili do akej miery vlastne tieto ohrozené jazyky chceme, akým spôsobom e, ochrániť a zabezpečiť e, zachovanie tejto viacjazyčnosti v Európskej únii. Ďakujeme pekne, hovorí pani predsedníčka. Máme e, tu množstvo odporúčaní, množstvo informácií, na ktoré nie je ľahké nájsť jednoznačnú odpoveď. Ako ste boli povedali, máme tu Damoklov meč subsidiarity. Vysí nad nami tento meč. Čo môžeme urobiť, urobíme, ale e, nemáme tu na e, mešec plný peňazí. Máme prostriedky, e, ktorými sa zaoberáme pre vzdelávanie, pre kreatívnu Európu. Môžeme o tom všelikde hovoriť, ale nemáme dostatok prostriedkov. Za mňa môžem povedať, že to, čo robíme my a môžeme urobiť, je senzibilizovať krajiny a regióny, aby urobili čo najviac, pretože e, my nemáme pre tie prostriedky. Ďakujeme na, e, za informácie a teraz e, dám priestor autorom otázok. Prvý je pán Frisas Santiago. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem tiež pánu Alfonzimu za e, jeho správu e, v, tejto dôležitej oblasti. Takisto chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám dnes poskytli informácie o tejto téme. Je to veľmi dôležitá téma a zdieľam názor tých, ktorí povedali, že menšinové jazyky chrániť treba. Odznelo to tu, hovorili sme o definíciách, ale e, jazyk, v ktorom myslíme, v ktorom, v ktorom čítame, v ktorom sa modlíme, Takisto napríklad e, e, pre rôzne činnosti používali kedysi cisári rôzne jazyky. To je veľmi dôležité správe je e, tiež reč o tom, že rozličné jazyky, ktoré sa nachádza, nachádzajú e, v nebezpečenstve e, zániku, e, teda to sa tu uvádza, reč je tu takisto o jazykovej rozmanitosti, treba lepšie def, e, rozlišovať e, vnímať, kam má smerovať tento, táto správa, na ktorú časť sa má zamerať, či na tie vymerajúce jazyky, alebo na zachovanie jazykovej rozmanitosti. Pani predsednička povedala, že nepripustí e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nebudú e, vzťahovať práve na ohrozené jazyky. Čo tak trochu prekvapuje mňa, že tento materiál, e, že tu je ten materiál, ktorý nám tu bol distribuovaný, o e, jazykoch ohrozených e, zánikom. Uvádza sa tu i Španielsko a hovorí sa, že e, zániku, zánik hrozí i baskickej, baskickému jazyku, ktorý, ktorý sa oficiálne vyučuje v Španielsku. Je to oficiálny jazyk, ale že by bol v, v, tak, v takejto situácii si nemyslím. Táto, tento jazyk jednoducho nie je chránený. Situácia v Španielsku je teda veľmi rozmanitá. Potom je tu tiež italianský materiál, neviem, či ho máte všetci k dispozícii, kde sa hovorí o menšinových jazykoch. A pokiaľ ide o katalánštinu, už tak tu sa hovorí o tom, že sa ňou hovorí len v Španielsku. To však nie je pravda. Hovorí sa ňou i v, vo Francúzsku a v, na časti Sardínie v, šta, v Taliansku. Takže sú tu veľmi e, závažné nepresnosti. Tiež e, tu odznelo, že e, nejde len o kvantitu, ale aj kvalitu jazykov, do akej miery kvalitne sa nimi hovorí. Poznám ľudí e, v Katalánsku, ktorí hovoria španielsky, ale je, je tu množstvo Kataláncov, ktorí hovoria veľmi zlou španielčinou. Otázka by mala teda tiež znieť, e, otázka, ktorá sa natíska, e, že totiž treba lepšie nazerať na to, ako kvalitou jazykov sa hovorí. Každopádne je to téma veľmi zaujímavá a ukazuje nám to, že e, jednotlivé jazyky patria k našemu e, kultúrnemu dedičstvu, nielen jazyky, ale aj šport. Predsa v regiónoch existujú aj menšinové e, formy športu. V EPP budeme organizovať deň, kde budeme hovoriť o, o regionálnych formách športu. Ďakujeme. Teraz má uh, slovo ďalšia kolegyňa. Ďakujem za prednášky, ktoré sme si tu vypočuli. E, ukázalo sa celkom jasne, a to by bol i podnet e, kolegovi Alfonzimu, že veľmi presne by sme sa mali pozrieť na definíciu ohrozeného jazyka versus menšinového jazyka. Či hovoríme vždy o tom istom, alebo či treba trochu diferencovať Ehm, moja kancelária mi našla ešte informácie o štúdii, kde sa hovorí o vymretí jazykov na základe alebo z dôvodu digitalizácie. To je pre mňa veľmi zaujímavé. Máme tu 200 e, vedcov, e, lingvistov z EÚ z celého sveta. E, skúmali 30 európskych jazyk, všetky tie, ktoré dobre poznáme, angličtinu, nemčinu, estončinu a tak ďalej a pozerali sa a preverovali, do akej miery tieto jazyky e, sú podporované technológiami, do akej miery ich podporujú prekladateľské softvery, e, do akej e, miery existujú korektúrne softvery pri, pomáhajúce pri písaní textov. Už z týchto 30 jazykov 21 jazykov je pod výrazným nebezpečím väčším práve vymretia v, v takejto digitálnej oblasti. E, to je zaujímavý výsledok. Možno e, sa treba nad tým tiež zamýšľať, čo by sme mohli urobiť preto, aby určité jazyky, teda aj jazyky, ktoré sú nám e, také milé, nemčina, španielčina, taliančina, e, lotiština, estončina, ktorýkoľvek z týchto jazykov, e, že z dôvodu technologizácie e, by sa mal napriek tomu zachrániť. Nie, ne, nemalo by mu byť na škodu to, že je nedostatočne softverovo podporovaný. Dôležité je, e, e, aby sme sa nedorozumievali, napriek tomu, že všetky tieto jazyky poznáme len v angličtine. Ďalej potom ešte otázka znie, ako by sme v EÚ mohli prispieť k tomu, že určité jazyky sa, ako možno sami prispívame, že sa dostávajú do nebezpečenstva, Pamätám si diskusie e, s komisiou, dnes koordinátori to budú tiež preberať, že minulý rok na spoločnej iniciatíve vyžiadanej komisiou sme mali konzultácie e, e, pripustené vo všetkých európskych e, e úradných jazykov a pripustiť teda komunikáciu, e, poštovú ko, komunikáciu vo všetkých jazykoch a komisia ale povedala, že konzultačné E, konzultácia môže prebiehať len v angličtine, nemčine, francúzštine, že príjme materiály len v týchto jazykoch. To považujem v EÚ za veľké nebezpečenstvo, keď už v samotnej EÚ sa snažíme e, presadiť pripustenie len troch jazykov a všetky ostatné, ktokoľvek sa obratí na komisiu v iných jazykoch, môže byť si istý, že to nebude preložené a nemôže si byť istý, že dostane odpoveď vo svojom vlastnom jazyku, to považujem za veľký problém. Dnes o tom budeme práve diskutovať na koordinátoroch. Vieme, že tu sa zapojil i Európsky ombudsman a myslím si, že ak je pre nás naozaj dôležité, aby táto jazyková rozmanitosť v EÚ aby sa zachovala, veď to považujeme za veľký, dôležitý kultúrny statok, tak musíme našu politiku zmeniť nielen tu v Európskom parlamente, ale i v celej EÚ aby sme ukazovali, že všetky jazyky majú pre nás rovnakú hodnotu a že ich chceme, eh, že ich chceme v, eh, sa k ním správať rovnako. A v tejto súvislosti si myslím, že o tom treba diskutovať. A možno ešte otázka eh, našim odborníkom, čo môžeme urobiť my ako Európska únia preto, my, my ako Európsky parlament takisto, aby sme, sme mohli pomáhať podporou, E, nielen finančnou, to už povedala pani predsedníčka, že peniazy veľa nemáme. Čo mimo finančnej pomoci môžeme robiť, aby sme prispeli k tomu, aby jazyková rozmanitosť e, zostala všade, vo všetkých oblastiach zachovaná. Parola l'onorevole Kelly. Ďakujem. Teraz má slovo pán Kelly. Uh, thank you very much and thanks to the expert. Ďakujem e, pekne za slovo. Chcem sa poďakovať expertom za ich vyjadrenia v Írske. E, v Írsku hovoríme e, teda galsky, alebo teda írsky a mám možnosť využívať tento jazyk aj na pôde parlamentu a pritom sú tlmočníci veľmi dôležití. Myslím, že to je vynikajúci príklad toho, ako európske inštitúcie a konkrétne EEP, minoritný jazyk taký, ako aj my máme v Írsku. Ale zároveň treba konštatovať, že veľmi obmedzený balík peňazí je k dispozícii e, na podporu jazykov. Ja môžem síce tu použiť írsky e, jazyk, ale nie je to tak. Na každej schôdzi, chápem to, e, nie sú peniaze na to, ale uh, Chcem poukázať na inú vec. Mali by sme využívať technológiu, sociálne médiá. Predovšetkým chceme osloviť mladých ľudí a chceme eh, vlastne robiť, eh, zviditeľniť tieto minoritné jazyky. A je polutovania hodné, že to sa nedieje na európskej úrovni. Nemáme írsku verziu webovej stránky parlamentu napríklad. A pritom mnohé dokumenty musia byť predkladané do írskeho jazyka. Napríklad aj Lisabonská zmluva existuje v tejto verzii. Neviem, či niekto sa uh, si vyhľadať e, takúto verziu Lisabonskej e, zmluvy. Musíme sa, musíme sa zamyslieť nad tým, ako najlepšie využiť prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Jazyk je živým jazykom, ak sa používa. No a preto e, na európskej úrovni musíme zamerať e, pozornosť na to, ako e, aj sociálne meny a iné technológie nasmerovať na tých ľudí, ktorí by mali byť stimulovaní používanie tohto jazyka. No a zaznel tu názor, že existuje aj ekonomický názor v prospech minoritných jazykov Dovolím si však to spochovniť, že existuje štatistika vraj 90 97 populácie sveta používa 4 spomedzi všetkých jazykov z ekonomického hľadiska. E, teda to znamená, že keby 100 100 používalo e, tie, tie 4 jazyka, e, jazykov a tým by to bolo ekonomicky zrejme. Preto nechápem, ako môžete tvrdiť, e, že e, používanie minoritných jazykov má aj ekonomický prínos? A, e, a dovolím si teda takéto niečo spochybniť. Aj u nás doma tí, ktorí majú povedzme ďalší tzv. svetový jazyk, E, nemčinu, francúzštinu. Tí sa oveľa ľahšie zamestnajú ako tí, ktorí majú len jeden jazyk, angličtinu. Teda dá sa hovoriť o hodnote jazyka. Jazyka je súčasťou kultúry a je to súčasťou identity, ale samozrejme, ak chceme podporovať jazyky, a na to treba peniaze, ale rád by som si vypočul, z čoho vychádzal ten argument, e, že tá jazyková rozmanitosť má ekonomický prínos, že <laughs> sa to nejako odrazá aj na HDP. ale v každom prípade treba e, chrániť jazyky a e, treba mať opatrenie na ich ochranu a využiť všetky možnosti na to, aby sme stimulovali mladých ľudí používať tieto jazyky. Ďakujem pekne. No a teraz dáme slovo pánovi Tökešovi. Elnök úr, kedves kollégák! Ďakujem za slovo. Veľmi ma teší, že kolega Alfonsi z Skoriziky je spravodajcom práve v prípade tohto stanoviska. a ako tieňový spravodajca za EPP sa mi e, veľmi, sa mi veľmi dobre s ním spolupracuje. Čo... Nerozumiem. No dobre, chcem sa poďakovať v tejto chvíli e, e, tlmočníkom e, e v Európskom parlamente. Ja som teda rumunský Maďar, korene mám v Rumunsku a e, v podstate v Rumunsku bola, kedy e, Maďa, e, tí maďarskí hovoriaci a žijúci v Rumunsku museli jednoducho platiť pokutu, boli sankcionovaní za používanie maďarského jazyka v Rumunsku. Ak v rumunskom parlamente chcel niekto hovoriť po maďarsky, tak to by vyvolalo škandál a, pri, a s radosťou konštatujem, že v EP môžeme hrdo používať 23 jazykov. A to je predsa len úžasná vec. Niekedy sa trošku preháňajú tie ekonomické dopady. Aj keď sa, sa finančne eh, akoby neoplácalo podporovať tie ohrozené jazyky. To je argument, ktorý neobstojí, eh, veď tieto jazyky majú inú druh, iný druh hodnoty a túto hodnotu musíme podporovať. Eh, veď ľudia ktorí používajú tento, tento jazyk, by e, e, mali e, sa možnosť tešiť z toho. Ešte, ak dovolíte, jednu subjektívnu poznámku z mojej strany. 700 tisíc 7 tisíc ľudí v Sedmohradsku bolo vlastne prišlo o život takisto aj, aj, aj na iných miestach Európy došlo e, k e, takýmto drámam. No a som veľmi rád, že napríklad v Sedmokradsku sú iniciatívy, ktoré sa snažia zachrániť e, zvyšky architektúry. Pred 100 rokmi v Sedmohradsku bola silná maďarská populácia a dnes sú to len tri obce, malé obce e, v, tej, v tomto regióne, kde, sa, kde ešte žije maďarčina. Pani Pak hovorila e, o tom, že nemáme tu hovoriť o menšinách. S tým nemôžem súhlasiť, veď, e, veď menšiny a jazyky to ide ruka v ruke. maďarský jazyk síce e, nepatrí k ohrozeným jazykom v Maďarsku, ale povedzme 5-6 susediacich štátoch je ohrozený tento jazyk a, a, a e, skutočne bude vykorenený, pretože politicky, ekonomicky sú Maďari Eh, pod tlakom a úplne sa že maďarčina, rovnako ako v prípade romonských švábov a remenských Nemcov. Preto eh, je toto potrebné eh, zviditeľniť v danom stanovisku, že nejde tu len o ochranu jazyka, ale v podstate ide o ochranu uh, jazyka menšiny a že je ten, tak, takýto jazyk menšiny e, je e, a môže byť ohrozený. Pán Ayala Fisas a ja sme hovorili o jednej veci a ja chcem to tu tlmočiť. V Sedmohradsku je to tak, že 80 e, tých, ktorí e, sa podielajú na športových aktivitách, e, tak, tak vlastne je to celomaďarské. No a kvôli v dôsledku politiku vytesňovania a obmedzovania, tak tento podiel maďarčiny sa znížil medzi športovcami. Ja si myslím, že je potrebné poukázať na túto skutočnosť. Aj členovia maďarskej menšiny v Rumunsku získavajú určitú podporu ehm, robí sa ehm, veľa proti diskriminácie Donedávna dokonca maďarský športovec v Rumunsku musel upraviť svoje meno a chcel sú, súťažiť e, Jolanda Baláš. E, to je príklad e, teda jednej športovky, ktorá musela upraviť svoje meno. A ochrana, eh, ochrana týchto jazykov, to si zasluhuje našu aktívnu podporu, veď takéto, takýto jazyk predstavuje určitú etnickú skupinu, určitú, určitý región. Pán Boris, máte slovo, ďakujem. Kolega eh, hovoril o tomto novom probléme ale musíme ho vidieť v historickom kontexte. Je tu pristúpenie e, krajín k EÚ. No a keď ešte bola železná opona, tak mnohé národnostné menšiny boli utláčané, prenasledované. Bola to úplne vedomá politika. Ja mám vo svojom okruhu priateľov, ktorí napríklad patria k ukrajinskej menšine a e, boli e, na silu presídlení komunistami, nikdy nemohli používať materinský jazyk, mali kvôli tomu obrovské problémy a teraz máme spoločnú Európu, a vidíme tu eh, návrat k, ku koreňom, k tradíciám Hovorí sa o podpore vlastnej kultúry, vlastného jazyka, pretože jazyk je e, vektorom e, tejto e, kultúrnej rozmanitosti. Je to veľmi dôležité pre tie národnostné menšiny, pretože EÚ má v ich očiach obrovskú pridanú hodnotu. Myslím, že v tejto správe musíme vyslať veľmi jasný odkaz. My sme ten najpovolanejší výbor, ktorý môže hovoriť hovoriť o hrozbe, e, ktorá ťaží alebo ktorá e, spočíva na pleciach rôznych menšín. Európske občianstvo je istým argumentom pri tejto kultúrnej rozmanitosti a samozprávy preto aj e, prichádzajú so silnými iniciatívami. Čiže je tu e, naozaj tolerantnosť a rešpektovanie občanov rôznych e, krajín, aj keď môžu mať inú národnosť, ale predsa len všetci sú európskymi občanmi. Ja si pamätám, keď som ešte pracoval na veľkej správe o európskej kinematografii. E, tu taktiež išlo v podstate o jazykovú otázku. Vďaka jazykovej rozmanitosti máme e, veľmi intenzívnu e, kinematografickú tvorbu a aj kino je vlastne nosičom pre túto kultúrnu rozmanitosť napríklad 1200 filmov vzniká každý rok v Európe, dvakrát toľko ako v USA. Hlavnou prekážkou je pre napríklad Litovca, Estonca alebo e, Katalánca, že e, jednoducho e, nie je zaručený preklad týchto filmov do rôznych jazykov a preto si nevšetci môžu tieto filmy pozrieť, ale sú tu možno, možnosti aj strojového prekladu, čo by mohlo e, znížiť e, cenu prekladov. E, nebolo by to až tak nákladné a kultúrne dedičstvo by sa mohlo potom e, dostať ku každému európskemu občanovi. Nebolo by to obmedzené na isté jazykové skupiny a sú aj ďalšie príklady Náš výbor teda musí e, dosť otvorene hovoriť o týchto témach. E, spomeňme si na diskusiu o európskom e, patente. Španieli nesúhlasili s obmedzením na tri jazyky, ktoré by sa dali používať pri tomto európskom patente. Ani nehovorím o krajinách východnej Európy. Nedá sa to obmedzovať stále na menej a menej jazykov. Nakoniec to bude iba angličtina áno, stojí to peniaze, ale treba si uvedomiť aj výhody, treba dlhodobo podporovať jazyky. To je na nezaplatenie. Ďakujem. No, Ďakujem, pán Migalský. popieram e, duchu, Ďakujem pekne. Hovorilo sa o ochrane menšinových jazykov, pretože majú eh, naozaj obrovskú hodnotu, ak chceme seriózne pristupovať k tejto európskej rozmanitosti, tak sa eh, naozaj treba eh, zamyslieť aj nad otázkou jazykovej rozmanitosti sú tu rôzne združenia, organizácie a oni prispievajú k zachovaniu tejto rozmanitosti. Treba ich podporovať, e, mal by ich, mal by ich podporovať aj náš výbor. Jazyk to je e, e, jadrom našej identity, nás ako osoby, všetci lingvisti od Aristota až po Chomského hovorili, že je obrovský rozdiel. Teda eh, hovoria, že jazyk má obrovský význam, aj keď sa títo dvaja eh, lingvisti dosť líšia. Pani e, Swinburne, ktorá je náhradničkou na našom výbore, ma poprosila, aby som hovoril o niektorých ich jej pripomienkach. E, ona pochádza z Walesu a o tejto oblasti sa už dnes hovorilo v kontexte ochrany menšinových jazykov. Pani eh, Swinburne hovorí o tom, že obyvatelia Walesu sú pyšní na svoj jazyk, ale že je čím ďalej tým menej príležitosti používať aktívne tento jazyk v jednotlivých oblastiach Walesu. Pani Swinburne by chcela e, posilniť e, podporu tohto jazyka, ale aj iných. Poslankyňa kladie dôraz aj na technologický pokrok je to nástroj, ktorý by nám mohol pomôcť pri ochrane týchto jazykov, aby neupadli do zabudnutia. A to už predo mňou povedal kolega Boris. E, mnohí rečníci dnes hovorili veľmi zaujímavo. E, možno, že to, čo e, sa povedalo v závere, bolo pre mňa najzaujímavejšie expertov Vítaj aj e, poslankyňa Swinburne. Možno, že niektoré vystúpenia boli trošku šokujúce. E, ten počet osôb napríklad, ktoré hovoria, teda, že 77% obyvateľov sveta hovorí 4% jazykov. Ďakujem pekne. E, mohli by ste zareagovať. I každý z expertov dostane 5 minút, pán George. Signor George, prego. Ešte pán Alfonsi sa chce... E, po pánovi Johnsovi bude reagovať pán Alfonsi. Prego, signor, signor Jones vuole... Pán Jones, máte slovo. Ja by som chcel zareagovať na e, tie vyjadrenia, ktoré tu odzneli. Keď sa pozrieme na tie pôvodné jazyky, určite je potrebné zadefinovať pôvodný jazyk indigenous. Eh, language. Ale teraz nebudeme na tom strácať čas. Veľmi zaujímavý názor tu odznia v súvislosti s využitím informačných technológií. Skutočne naše dáta potvrdzujú, že IT eh, môže byť prínosom, ale aj katom eh, v prípade jazykovej rozmanitosti. Takže možno by bolo dobre zvážiť nejaký program rozvoja, to znamená E, vymyslieť e, také ICT, IKT nástroje, ktoré by e, práve napomáhali tej jazykovej rozmanitosti, ktoré by uľahčovali používanie týchto rozmanitých jazykov. No ďalej by bolo, do, bolo dobre vyhodnotiť ekonomickú hodnotu týchto pôvodných jazykov. Existujú dáta, ktoré potvrdzujú, e, že sú, e, jednotlivci môžu e, mať prínos z toho, že ovládajú pôvodný jazyk. A skutočne jazyk má svoju hodnotu finančnú, ale aj inú hodnotu, hodnotu, ktorá sa týka sociálnej súdržnosti a ďalšie kategórie hodnot je dôležité, aby tento výbor e, vyjadril e, veľmi jednoznačné stanovisko týkajúce sa potreby ochraniť e, takéto, tieto pôvodné jazyky a ohrozené jazyky. A Európa je tou platformou na presadzovanie jazykovej diverzity. To sa zdá byť samozrejme, avšak realita to nepotvrdzuje E, teda e, bolo by dobre prikročiť k činom, pretože zatiaľ e, vajatáme len pri slovách. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia a teraz dáme slovo pánovi Klemer Fernandovi. Ďakujem pekne. Ja budem stručný. Eh, chcel by som trošku, eh, chcel by som sa venovať téme eh, finančná hodnota versus jazyk. Komisia už publikovala štúdie, ktoré poukazujú na to, aspoň teda čiastočne, poukazujú na význam jazyka pre ekonomiku. Povedzme, ak eur, ak e, európska firma sa ocitne v, v Rumunsku, v tej zóne, kde sa hovorí po maďarsky, ak táto firma ovláda okrem rumunčiny aj maďarčinu, e, tak je to pre ňu veľmi ekonomicky prínosné, pretože môže byť ekonomicky úspešnejšia v tejto oblasti, kde sa hovorí maďarsky. A okrem toho je tu ešte aj ten rozmer, že môžu citlivejšie vnímať tú maďarskú kultúru. A potom je tu ešte ten, e, e, tá kategória tzv. cezhraničných e, jazykov, napríklad región, kde sa hovorí aragonsky a je na severe Španielska je Aragones a Occitan, to je na opačnej strane vo Francúzsku. A ak ovládate tieto dva jazyky, lokálne jazyky, tak máte ekonomicky zvýhodnenú pozíciu? Ďakujem. Stručnú, stručnú odpoveď prosíme, pani Nikola. Vy ste poukázali na to, čo by mohla Európa robiť okrem, len, okrem samotnej finančnej podpory. Je dôležité, aby e e Európa apelovala na členské štáty aj asociované krajiny, aby podporili príslušnú chartu tedy Európy. No a mm, je, ten ratifikačný proces je náročný, aj keď ešte prebiehajú e, diskusie ohľadom čo najpresnejšej definície pojmu ohrozený jazyk a e, pôvodný jazyk je potrebné e, sa, je potrebné to ratifikovať. Chcela by som vás upozorniť na dokument Dokument je zoznam, e, takže ten zoznam obsahuje len tie štáty, e, ktoré podpísali chartu. E, Katalánsko napríklad nepodpísalo túto chartu, preto tam nie je uvadené Katalánsko. Chcela som zareagovať na jednu takú výčitku, ktorá tu zaznela v rámci vašich vystúpení. Ďakujem. Pán Musli, ďakujem. zaujali ma niektoré vyjadrenia, ktoré od ktoré rozlišovali medzi ohrozenými jazykmi a jazykami menšín a ja som sa venoval e, e, tým ohrozeným jazykom, aj keď si uvedomujem, že je e, rozdiel medzi týmito dvoma pojmami a som veľmi rád, že aj vy to tak vnímate. V mojej prezentácii som nehovoril špecificky len o Európe, ale ak by som mal zúžiť tú prizmu len na Európu, tak minoritné jazyky, ktoré nie sú ohrazené, E, v porovnaní s rozsahom ohrazených jazykov ten pomer nie je taký zlý v porovnaní s inými kontinentami a je to vďaka nástrojov organizácií a ochranných opatrení, e, ktoré sa uplatňujú už niekoľko desaťročí v Európe. A e, napomáhajú tomu, že sa budú vytrácať vytrácať jazyky v tom zmysle, že e, z menšinových jazykov sa stanú ohrozené jazyky. Určite každý z vás si vie predstaviť, e, o aké jazyky ide. Ide o také jazyky, ktoré majú skutočne e, len veľmi marginálne používanie a na iných kontinentoch, okrem teda európskeho, by zrejme už dávno vymreli. Teraz dáme slovo e, spravodajcovi, pánovi Alfonsimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba niekoľko bodov, aby som upresnila, ako to bude ďalej vyzerať s touto správou. Táto správa je súčasť e, takého e, kultúrneho prístupu. Je to všetko kultúrne dedičstvo Európy tieto jazyky teda a Európa má vo svojom uh, mote uh, jazykovú, teda, pardon, rozmanitosť, takže treba uh, vyčleniť na uh, túto oblasť dostatok prostriedkov. treba sa pozrieť na situáciu, aká bola v roku 1950, keď otcovia zakladatelia položili základy EÚ. Takže musíme naozaj rozlíšiť ohrozené a menšinové jazyky. Menšinový jazyk v Rumúnsku, ako napríklad maďarčina, to nie je ohrozený jazyk v Európe, pretože e, je možné, aby Maďarsko podporovalo tento jazyk a túto kultúru, ale ja myslím, že tie ciele budú viac menej spoločné pre tieto dva typy jazykov. Nám ide o to zaručiť pre občanov jazykovú rozmanitosť a treba zaručiť, aby e, ľudia mali prístup k e, svojmu materinskému jazyku, kdekoľvek sa nachádzajú, to prispie e, k rozmanitosti mojej rodine sú korské korene a hovorilo sa že možno, že Korzičania sú e, lepšie situovaní, aby nadviazali kontakt s Maročanmi. Bolo to v časoch kolonializmu. No a aj vedci sa zamýšľali nad e, skutočnými bilingvnými jedincami, pretože oni e, dostali do vienka dva jazyky a majú to možno, že ľahšie. Je tu teda aj súvislosť e, s ekonomikou. Niekedy tieto jazyky konkurujú e, národnému jazyku, ale sú tu takéto prípady detí, ktoré sa naozaj od malička učia e, dva viac jazykov. Treba teda mať európsky program, dal by sa potom rozšíriť aj na územia mimo EÚ. Môžeme si predstaviť napríklad e, niečo ako Erasmus, aby e, Gréci v Nemecku možno e, podporovali deti gréckých imigrantov. Samozrejme, musí to byť so súhlasom úradov. Prirodzená jazyková rozmanitosť od narodenia to je možno niečo zásadné Mali by sme sa o to všetci zaujímať. Nás teda zaujíma aj e, ten jazyk ako dedičstvo a musíme možno, že sa pozrieť nad rámec ohrozených jazykov, e, ísť aj cestou tých menšinových, pretože to všetko e, prispieva k jazykovej rozmanitosti tých oficiálnych jazykov, ktoré sú súčasťou zmluv a poznáme ich aj v našej inštitúcii. Potom e, situácia sa v jednotlivých krajinách môže zmeniť. E, dnešná situácia nie je tá istá ako v 80. rokoch, keď sa hovorilo, rozhodovalo o tejto charte Rady Európy. E, to, čo ohrozuje jazyky dnes, m, sa môže zmeniť. Včera to bol napríklad politický útlak. E, dnes e, to tak nie je, ale môže e, sa to opäť stať aj v Európe. A preto treba takémuto politickému e, nátlaku zabrániť. A je tu potom aj technologický vývoj, o tom hovoril kolega socialista, to môže taktiež ohrozovať tieto jazyky. Takže aj tie hrozby sa menia, to treba mať na pamäti. A taktiež sú tu rôzne kontexty. Baskicko E, pán Fisas o tom hovoril, od 80. rokov sa tam situácia výrazne zlepšila v porovnaní s obdobím predtým. Ja blahoželám baskickej komunite, ktorej sa to podarilo, ale to je jeden pozitívny príklad a potom je možno 80 e, negatívnych príkladov, pretože tá situácia sa naopak zhoršila. E, ako teda môžeme konať? My sa možno, že približujeme k UNESCO a ich vedeckému pohľadu, mať teda kritérium, inventár, e, najaktuálnejšie informácie, to je zásadné a bolo by naozaj e, prirodzené, keby EÚ prispela k rozvoju a udržaniu tohto nástroja, ale musíme mať aj politický postoj. Zohľadniť teda jazyk od momentu, kedy o to e, jazyková komunita o to požiada, navrhne isté opatrenia a e, požiada EÚ o pomoc. Je to totiž to niečo, čo tá komunita robí pre seba, ale aj pre celé európske dedičstvo. E, ako by mohla ako by mohli tie kroky vyzerať. my by sme chceli prísť aj s niečím konkrétnym za komisiou ale aj to, čo dnes povedali experti, je niečo, čo nás zaujalo e, do roku 2000 už EÚ e dosť aktívne pôsobila e, v týchto komunitách, ale od roku 2000 sa táto aktivita skoro úplne zastavila. Žiadne peniaze. Ja dúfam, že sa to zmení, aby sme obnovili takúto európsku politiku v prospech jazykov a teda dedičstva. Ďakujem pekne, pán Alfonzi. Možno, že zástupca Európskej komisie by sa chcel e, vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som naozaj veľmi pozorne sledoval túto diskusiu, počúval som jednotlivých rečníkov. Ja rozumiem tej situácii. Rozumiem aj tomu, čo hovoril pán Alfonzi, keď hovoril o tých ťažkostiach, s ktorými sa stretáva komisia, keď e, treba právny základ na podporu e, týchto jazykov, teda iných ako oficiálnych alebo e, druhým oficiálnym, tretím oficiálnym jazykom v členských štátoch. Komisia uprednostňuje siete, e, siete na podporu jednotlivých jazykov alebo na e, podporu jazykovej rozmanitosti, napríklad NPLD je príklad takejto siete. Komisia takýto postup podporuje a taktiež koordinujeme platformu zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí sú taktiež za e, jazykovú rozmanitosť. Boli vypracované aj odporúčania a tie sa týkajú všetkých jazykov, ktoré sa e, používajú v Európe bez e, robenia nejakých rozdielov. Potom sú tu aj rôzne programy, nielen program celoživotného vzdelávania, ale je tu aj kultúrny program, ktorý podporuje používanie regionálnych alebo menšinových jazykov. Napríklad iniciatíva za e, literárne preklady z a do týchto jazykov. A taktiež spolupracujeme s Radou Európy a snažíme sa e, obhajovať túto jazykovú e, rozmanitosť pretože dnes má táto rozmanitosť iný význam pre nás nemáme ten istý pohľad. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Mm, zamyslieť sa nad tým, e, vlastne, čo v tejto správe bude, mm, zamyslieť sa nad našou reakciou ako e, komisia. Ale ako povedali viacerí rečníci, je dôležité, aby ohrozené regionálne a menšinové jazyky boli uznané ako e, živý organizmus. Nie je to nejaký muzejný exponát. E, vyvíjajú sa aj v kontakte s inými jazykmi, čiže je to niečo dynamické, tá ochrana. Ja sám som e, jazykovedec a nie sú tu dôležité a menej dôležité jazyky. Všetky jazyky sa budú postupom času vyvíjať a dôležité je dbať e, na to, aby tá zmena nebola traumatizujúca, aby kvôli tomu nejaký jazyk nezanikol, ktorý, a to by ochudobnilo náš, e, naše kultúrne dedičstvo. Ďakujem pekne, komisia. Chceme ešte pripomenúť, že pán Alfonzi predložiť túto správu v apríli. Hlasovať by sa malo v maji. Ja teraz navrhujem, aby sme prešli na ďalší bod, bod 5 nášho programu. Ide o diskusiu s e, Press Europe. Je to organizácia, ktorá je vlastne webovou e, stránkou, e, ktorá každý deň zverejňuje články, ktoré vyberá z 300 národných e, novín a časopisov. Prekladá sa to do desiatich jazykov. Ehm, vzniklo to v roku 2009. Ehm, e, zúčastňujú sa na tom Curie International e, Paríž, Lisabon, Fórum z Polska a taktiež portugalský Kurie International. Podporuje ich aj Európska komisia. Je tu e, viacjazyčný postup, ktorý však e, sa je sprevádzaný e, edičnou nezávislosťou. Až do 11.45 máme čas na túto diskusiu a preto poprosím oboch rečníkov, aby sa vyjadrili ale každý má maximálne 10 minút. Nech sa páči, môžete nám opísať prácu vašej organizácie a potom dostanú slovo jednotliví e, poslanci. Poslankyne, pôjde o to mať také kolo otázok odpovedí. Nie, najskôr Paul Shane. Ďakujem pekne. E, vážení poslanci, poslanky, vážený pán podpredseda, pani podpredsednička, ja sa chcem poďakovať za tento úvod. Ja som Polo Šen, koordinujem činnosť robí Je to internetové médium, ktoré sa zrodilo v roku 2009 na podnet Ruskej komisie. Ide o to e, prepísať e, prepisovať jednotlivé diskusie, ktoré prebiehajú v Európe v desiatich jazykoch angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ale aj e, holandčina, polština, portugalčina, rumunčina a čeština. Takže všetko je preložené do týchto desiatich jazykov, všetko e, aj čo e, publikujem na Facebooku a Twitteri. Viacerí novinári a aktéry Press Europe sú tu so mnou, napríklad Erik Morris, šéf-redaktor Karolín Lorenz, zodpovedná za nemeckú verziu Press Europe, potom eh, polský kolega zodpovedný za fórum v Polsku a tak ďalej. Eh, pozvala nás predsednička tohto výboru, za čo sa jej chcem poďakovať a chcem sa poďakovať aj eh, pánovi podpredsedovi za úvod a za to, že sme dostali príležitosť odprezentovať našu prácu. Prečo vznikla Press Europe? Vychádzame zo nasledujúceho konštatovania. Verejná diskusia v EÚ sa často obmedzuje na isté národné schémy, čo e, nie je v prospech myšlienky európskeho občianstva. Aj keď hovoríme o Európe, tak e, veľmi často je to cez e, národnú prízmu a zohľadňujú sa príliš špecifika tej ktorej krajiny. A vy ako európsky poslanci to viete najlepšie. Európske občianstvo to je konfrontácia myšlienok a názorov v istom, na istom území Presorop eh, vlastne poskytuje takýto európsky priestor na výmenu myšlienok a názorov v rámci EÚ. Ako pochopiť Európu, ak nehovorím jazykom inej členskej krajiny, ako pochopiť stanovisko iného európskeho občana, ak nemám eh, priame eh, napojenie na to, čo on každý deň zažíva. Presorov vďaka internetu chce spojiť Európanov tak, aby mohli čítať, diskutovať a, a vlastne vymeniať si myšlienky v najväčšom počte jazykov aj v ich vlastnom. Takže je to akési e, mediatické laboratórium naši čitatelia majú naozaj mnohorakú, mnohoraké aktuálne európske informácie a môžu sa teda pozrieť na to, čo dnes znamená byť Európanom. Za 4 roky pres ROP predstavuje e, viac ako 2000 článkov e, zverejnených v desiatich jazykoch, 1500 novinárov, autorov, výskumníkov, to všetko sa tiež prekladá. 10 miliónov návštevníkov, 50 miliónov navštívených e, stránok. E, mm, sme prítomní aj na e, sociálnych sieťach napríklad a taktiež sme vytvorili priestor na diskusiu. No a tým, že spájame Európanov, tak vytvárame príležitosť aj na diskusiu, e, zverejňujeme aj prieskumy, zverejňujeme ich online a taktiež robíme rôzne podujatia e, fyzické. E, spájame aj novinárov od roku 2009, média, intelektuálov, občanov, ktorí by chceli hovoriť o Európe, vymeniať si názory, myšlienky. Preto E, naše médium je e, jadrom e, viacjazyčnej siete. Je to miesto, kde sa môžu stretávať tí, ktorí chcú počteľne hovoriť o aktuálnych udalostiach. A taktiež naši čitatelia môžu komentovať aktuálne udalosti Európy, politické, ale aj geopolitické, demografické, týkajúce sa e, vývoja spoločnosti a taktiež sú tu e, reportáže o každodennom živote našich spoluobčanov od Dublinu až po Atény. E, pozrite sa na komentáre na našej webovej stránke, môžete sa aj vy vyjadriť vo vašom jazyku priamo na našej webovej stránke Press Europe. Môžete zviditeľniť svoj európsky názor. Nadchádzajúce európske voľby budú v roku 2014. E, je to naozaj mm, veľká udalosť a mali by sme sa z toho všetci tešiť, ale možno, že e, tu vyvstávajú aj isté otázky. E, my sme v kontakte s poslancami, politickými E, európskymi politikmi, ale všetci hovoria, že sa najviac obávajú e, toho, že mnohí voliči jednoducho e, voliť neprídu. Je tu akýsi slabý záujem o európske dianie, ale ja o tomto nechcem hovoriť. Ja iba chcem povedať, že je tu otvorená Európa, ktorá sa chce zapojiť do európskeho projektu, ale za predpokladu, že bude na to mať e, prostriedky. Internet je prvým médiom e, Európanov, ktorí majú od 18 do 35 rokov. Európska demokracia naozaj musí využiť všetky výhody e, mobilných telefónov, internetu a tak ďalej, aby sme sa čo najviac priblížili Európanom, hlavne tým mladým a teda Európe zajtrajška. Chcem teda záverom povedať, že Pres Europe chce zaujať čo najviac e, e, voličov v roku 2014 hovoriť o udalostiach aj Európskeho parlamentu. My chceme takto zviditeľniť e, európske e, voľby pre tých najmladších, nie iba pre tých, ktorí už e, mohli využiť Erasmus. Ak by ste chceli podporiť e, Pres Europe, v očiach mladých, tak e, by ste to mohli spraviť e, z nasledujúceho dôvodu. E, my naozaj každý deň svedčíme o tom, že európska diskusia je veľmi bohatá a živá. A teraz by som dal slovo Erikovi Morisovi, šéf-redaktorovi. Dobrý deň. Vážená pani predsednička tohto výboru pre kultúru a vzdelávanie, pán podpredseda, pani podpredsednička, dámy a páni poslanci, ja som Erik Morris, šéf-redaktor Press Europe. E, sme 12 e, e, novinári, 15 korešpondentov a zhruba 60 prekladateľov v celej Európe. Predtým, ako vám budem hovoriť o našom fungovaní, ešte chcem ako Polšen povedať, že vlastne my priamo vyplývame z európskej myšlienky z EÚ, bez EÚ, EU, bez európskeho občianstva, ktoré vlastne zahrania 27 členských krajín, by nebola potreba e, poskytovať e, informácie o európskom dianí. A naša e, línia je nasledovná. Chceme nezávisle, rozmanito a originálne prezentovať informácie, názory a najzaujímavejšie reportáže z hlavných novín a periodik nášho kontinentu Ehm, my sa pozeráme na tú tlač, ktorú čítajú všetci Európania a potom to preložíme do desiatich eh, jazykov, aby si to potom mohli aj ostatní Európania prečítať vo svojom jazyku. Eh, Nemci si môžu priamo prečítať to, čo napríklad čítajú Gréci. Je to jediné médium, kde si môžete prečítať, čo sa deje v Maďarsku alebo eh, situácia v Taliansku, Pepe Grillo, e, otázka pristúpenia Chorvátska a tak ďalej. Presorob e, chce e, prezentovať rôzne stanoviská, aby si čitateľ mohol vytvoriť čo najlepšie svoj vlastný názor. 4 roky redakcia Presorob vyberá a prekladá články z 400 periodík ponúkame články z celej Európy a vďaka tomu vlastne e, prekvita európska e, identita, e, keď pres Európ južanom v ich jazykoch prezentuje to, čo sa píše na severe Európy alebo v Spojenom kráľovstve. No a potom sa môžu čitatelia podeliť o svoj názor a tak vlastne vzniká Eh, Európa. Eh, každý článok sa komentuje zhruba 50 krát. Máme eh, automatický systém prekladania komentárov a vďaka tomu sa môžu naši čitatelia pochopiť, nemajú žiadnu jazykovú bariéru, ktorá inak dosť často delí európskych občanov. Takto vzniká komunita na Press Europe. Ide vlastne o komunitu európskych občanov. Ja vám chcem povedať ako poslancom, poslankyňam, že naši čitatelia majú veľký záujem o európsku debatu a o to, čo sa deje v jednotlivých členských krajinách. Keď sa pozeráme na e, diskusie na našej webovej stránke, tak je jasné, že touto zvedavosťou je e, chuť e, vlastne byť súčasťou tohto, tejto nadnárodnej štruktúry. Je tu aj chuť zapojiť sa do demokracie a dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi Európskym parlamentom a členskými krajinami, ktoré hája svoje záujmy. Táto európska identita sa môže posilniť iba, ak európsky e, obyvateľia budú mať nástroje, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do európskeho občianstva. Od 19. storočia sloboda prejavu a Právo na informácie zaručujú vlastne hodnoty, ktoré tvoria základ európskej identity. E, volebné právo je ďalším pilierom tejto identity. Tým, že sa dajú zverejniť názory z rôznych krajín, e, pres Európ vlastne e, spája tieto dve demokratické požiadavky. A teraz k internetu. Je to náš nosič, nie je to však všeliek pre európske občianstvo, ale je to hlavné médium pre mladých. Videli sme to pri voľbnej kampani Baracku eh, Obamu, Baracka Obamu, ale aj eh, pri talianských voľbách. Eh, to ukazuje na obrovské možnosti internetu a preto Presorob okrem webovej stránky má aj mobilné aplikácie a sme aj na Facebooku, Google+, LinkedIn, Twitter. Môžeme tak rozšíriť okruh našich čitateľov a my sme teda digitálne médium, sme istou referenciou a chceme naozaj e, uľahčiť to vzájomné pochopenie európskych občanov. V nadchádzajúcich mesiacoch pres Rob bude venovať e, veľkú pozornosť Európskemu parlamentu a zvoleným zástupcom. My sme vznikli v roku 2009 počas posledných volieb do Európskeho parlamentu a nám teda záleží na tomto demokratickom procese. E, nástroje sa odtedy trošku zmenili, ale už máme 4 roky e, skúseností e, viete, tak ako my, že mladí sa málo zúčastňujú na týchto európskych voľbách a Press Europe môže teda e, prispieť k tomu, aby týchto mladých zmobilizovala. Ale nie je tu iba rok 2014, ide aj o model politickej účasti a musíme vymyslieť nové formy udržateľnej diskusie medzi občanmi a ich zvolenými zástupcami. A preto vám chcem povedať, že pres Euro pozve eh, europoslancov na jednotlivé podujatia, ktoré potom budú vysielané online a eh, budeme vyzývať eh, k interaktívnej účasti našich čitateľov. Bude to pravidelné od jary až po voľby v maji 2014. Press rob vyzve aj čitateľov a najčinnejších komentátorov, aby sa priamo na vás obrátili počas týchto diskusí. Prvý bude 4. Eh, júna tu priamo v parlamente vo Voxbox, kde už e, sa takéto stretnutia organizujú medzi e, zvolenými zástupcami, návštevníkmi a občanmi. Takže Pres Europe si myslí, že Európsky parlament je zásadnou inštitúciou na e, budovanie takéhoto, takéto diskusie, aby sa mohli všetci vyjadriť. A Prezorob taktiež chce byť tým ohnívkom, ktoré spája e, jednotlivé názory na našom európskom kontinente. Ja si želám, aby sme mohli čo najlepšie sprevádzať e, tie diskusie, ktoré vyvolá vaša aktivita a to až do volieb v roku 2014. A teraz dostane slovo Alexandro Spaventa. Grazie mille, e grazie signora Presidente, signore e signor Presidente. Okay. Now we have the possibility... Prosím, používajte mikrofón. Teraz máme možnosť použiť otázky. Je to dôležité, preto som vás prizvala. Nie je to také potrebné, aby sme mali štyroch rečníkov. Ospravedlňujem sa, mnohé veci e, už asi nezostali nezodpovedané, takže kolegovia, kto sa chce ujať slova? Martin, please. Martin. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade, dámy a páni, blahoželám vám v vašej práci. Mal som tu čest vás stretnúť už predtým. Hovorili sme o vašich eh, snahách. Odvádzate dobrú prácu. Som jedných z tých, ktorý vás eh, na internete eh, sleduje. Mám na to špeciálnu aplikáciu, odporúčam ju i kolegom. Je to jedna z mála oblastí, kde eh, naozaj hovoríme o, o tom, že sa približujeme k skutočnej verejnej európskej zóne, verejnému európskemu priestoru, Váš život e, je však do tej miery nebezpečný, že práve tieto inštitúcie vás finančne podporujú. Diskutujeme často o tom, máme v tejto súvislosti otázky, keďže ste dnes tu, otázky vám položím. Táto mapa je veľmi zaujímavá. 70 e, e, publikácií v materských jazykoch, ale nemôžem sa obrániť pocitu, že tu chýba e, ju škandinávské jazyky, takisto rumunčina je tu, to je naozaj veľký úspech, avšak jedna z mojich e, obáv je tá, že bolo by asi dobre, dobre, aby ste dohnali e, to zanedbané a dobili e, e, škandinávské krajiny, kde je určite veľa záujemcov, veľa čitateľov. E, treba sledovať tiež, tam prebiehajú, teda, ktorí by chceli sledovať diskusie prebiehajúce v Európe, strednej či južnej. Ďalšia otázka potom, keďže veľmi úspešne prekladáte články, články čo s obrázkami. V budúcich rokoch viac ako 90 e, e, informácií na svete, ktoré sa budú posúvať, budú, budú obrázky. Určite e, e máte ambície smerom k mladému publiku. Skoro všetky informácie získavajú z obrázkov na sieti či v televízii. Čiže máte predstavy teda v, tejto smer, v, tej, v, tomto, v tomto smere uvažovať aj s blížiacimi sa európskymi parlamentnými voľbami v roku 2014. Ďakujem. Tavareš. Ďakujeme, slovo má pán tavareš. Ďakujem, dnes e, budem hovoriť po francúzsky, lebo tu nevidím e, po portugalskú kabínu. Ja som len e, náhradník, nie som stály člen výboru, takže sa to neočakávalo. Chcem vám tiež poďakovať za vašu, vašu prácu. Ja som tiež váš čestný čitateľ, verný čitateľ. E, e, tento, tento portál Press Europe sa nečíta len e, v Portugalsku, ale aj mimo Európy. Ľudia, ktorí, ktorí sledujú dianie v Európe pri kríze, napríklad ľudia z Afriky, z Brazílie, to isté sa týka anglickej verzie, ktorá sa číta v Spojených štátoch. Citovanie som videl už i na e, ekonomických blogoch. Takže naozaj vďaka. Chcem vám len E, povedať si k uzneseniu, pretože ste hovorili o budúcich, budúcoročných voľbách. Prijali sme tu v Európskom parlamente, na to by som vám raz upozor- rád upozornil, e, rezolúciu, teda uznesenie koncom minulého roka. Citovali ju mnohí, ale trošku zahmlenie, pokiaľ ide o konkrétne pozmeňujúce návrhy čo by sa bolo udialo, keby sme neboli prijali tieto pozmeňujúce návrhy e, európske politické rodiny a e, to je dôležitý aspekt pre konštrukciu demokracie v EÚ, prezentovali svojich e, kandidátov do Európskej komisie. Nevolí, nevolíme predsa, a to je dôležité, len členov parlamentu, ale volíme i členov do komisie, ale sú tu ešte dve veci, ktoré sa nespomínali. Program, kandidáti e, na e, predsedu komisie a tak ďalej, ich program, možno citovať len svoj program na základe svojich prepojení na radu či, či e, politické skupiny. Bola to teda ale správa, treba zdôrazniť, z vlastnej iniciatívy, nie legislatívna, ale žiadali sme od kandidátov do komisie mať a predložiť program. Takisto sme žiadali ďalšiu vec, veľmi jednoduchú, e, e, viditeľnú, dobre preložiteľnú do jazykov a viditeľnú i v, pri prezentácii kandidátov. A potom ešte ďalšia vec, ktorá je trošku zložitejšia, veľa zložitejšia, naozaj celoeurópska e, volebná kampaň. Takže pre, prešiel pozmenujúci návrh, ktorý od kandidátov, ktorí, kan, ktorí sa prezentujú a kandidujú do komisie, aby uh, osobne prezentovali svoj program v 27 a e, čo neskôr už v 28 e, európskych jazykoch. Týmto spôsobom je potom ľahšie e, organizovať celoeurópsku kampaň medzi Berlínom, Londýnom a Parížom. Hej? Takisto Atény, ak chcete kandidovať do E, komisie a treba ísť do Aten a i Grékom vysvetliť, ako chcete riešiť e, e, problémy únie, menovite práve Grécka. Ak chceme toto dosiahnuť, musíme mať dobrú, dobrú sieť žurnalistov, stránky, tlač, televíziu, ktoré sa ktoré komunikujú oveľa skôr, pred voľbami, ktoré pripravujú terén ktoré definujú, ako sa pripravia tieto rozpravy v jednotlivých hlavných mestách, e, v, e, na univerzitách v Európe, všade. Treba nájsť teraz spôsob im predstaviť si, predstavme si obdobie pred 100 rokmi, kedy, kedy americkí prezidenti svoje, e, svoje volebné kampane realizovali vo vlaku Treba nájsť e, nové, nové formy, e, ktoré e, by presvedčili kandidátov na, čl- na, čl- na členstvo v kolegiu komisie, aby, aby navštívili, aby cestovali, oslovovali všetky členské krajiny. Toto by pre demokraciu mohlo zohrávať kľúčovú úlohu. Ďakujeme. Nemali by sme si teraz e, predstavovať, že robiť ilúzie, že E, Press Europe je niekde nejak, je mocnejší než naši, naši, naši e, kandidáti. Určite nebudete robiť náš, náš, náš, náš volebný boj. Každý by vás potom chcel zneužiť na kandidovanie. Nebojte sa však, ja sama nejak kandidovať nebudem. Ja som taky, takisto veľmi aktívny čitateľ vašej aplikácie je veľmi, veľmi užitočná. Je to veľmi dobrý krok komisie, že totiž e, e, vec, ktorú, ktorú naozaj treba vyzdvihnúť, je to podpora organizácie, ktorá minimálne e, naprieč Európou e, veci z rôznych pohľadov e, prináša. E, je to úžasné, keď sa pozriem na to, ako teraz e, hovoríte o Cypre, ako e, naznačujete, ako to vidia v Nemecku, vo Francúzsku dáva nám to naozaj predstavu o rozmanitej e, rozmanitosti a o tom, do akej miery sa nás to dotýka, či nie. Tešíme sa, že dnes, e, že ste tu práve v taký deň, kedy sme takisto v inom bloku hovorili o, ohrozených jazykoch. Neočakávame, že budete hovoriť v alsasčine, e, podávať správy v korzičtine a tak ďalej, ale, ako, ale takisto očakávame, e, napriek tomu, ako povedal kolega, že vyplníte niektoré prázdne miesta. E, hovoril, on hovoril o nordických krajinách, ktoré často považujeme e, za chladnejšie a racionálnejšie. Bolo by dobré vyvážiť spravodajstvo pohľadom i z tejto časti Európy. Výborné, že ste tam zapojili Rumunsko, ale napríklad nie je tam Maďarsko. Maďarsko by dnes bolo veľmi dôležité. Problém Maďarska medzi iným je i ten, že jazyk e, nikto nerozumie. E, mnohé, čo urobia u nás, sa zle chápe, lebo sa to ni- nikdy správne nepreloží. A keď som bola v Maďarsku, e, hovorila som o, s nimi, ak urobíte uh, E, o tom, že vaša ústavná zmena by mala pri, priniesť problémy, tak to treba preložiť minimálne do angličtiny, aby, e, aby, to, bolo e, dôlež, aby to bolo správne, pretože to prvé rozhodnutie, prvé, prvý, prvé, prvý preklad by mal byť čitateľný do tej miery, že je správny. Mne by veľmi záležalo na tom, aby som mohla čítať veci z Maďarska. Možno by ste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 Mňa by to uh, tešilo osobne. Ja samozrejme mám i iné pramene. Mňa osobne by konkrétne veľmi zaujal Balkán, avšak ešte oveľa viac teda Maďarsko. Nikto už nemá otázky? Ak nie, tak dám teraz slovo pánovi, ktorý ešte nehovoril a s dlhšími tmavými vlasmi. E, predtým som vás prerušila, že nemôžete hovoriť. Teraz máte priestor. Ďakujem. Budem sa snažiť odpovedať uh, na niektoré otázky a takisto pre niekam e, kolegovi odpovede na otázky, e, ktoré ste nastolili, Škandinávia a ďalšie chýbajúce krajiny. Nož vďaka pomoci z e, Európskej komisie sa môžeme rozširovať osobitne potom smerom k krajinám, ktoré sú čoraz relevantnejšie Chceli by sme sa e, určite rozširovať, to však e, do, do veľkej miery závisí od toho, čo sa udeje v komisii. Pokiaľ ide o obrázky, foto a video, to vám určite môže povedať Erik. Je to pre našu komunikáciu dôležitý aspekt, predovšetkým pokiaľ ide o mladú cieľovú skupinu chceme tam e, expandovať, to určite, ale sú to aspekty, ktoré znamenajú i vyššie náklady než e, ktoré by e, prináša, ktoré, ktoré stoja, nastoja len písomné články. Ďalej potom e, podnet týkajúci sa volieb bol veľmi zaujímavý, že by sme sa snažili použiť Press Europe ako platformu na to, aby sme mali vlastne v rukách nástroj, ktorým by sa kandidáti Eh, mohli eh, prezentovať v celej Európe, nielen v hlavných mestách. Press Europe je redakčný eh, projekt, ktorý je v európskych voľbách veľmi kľúčový. Chceme podporovať rozpravu, dávať jej rôzne pohľady a chceme, aby táto skepsa či apatia, ktorú vnímame v mnohých krajinách, aby informácie a, a rôzne rozpravy ju tvárnili, aby nezostala e, neflexibilná. V tomto zmysle je dobre <clears throat> vytvoriť celú európsku sieť. Samozrejme, že niektoré krajiny ešte chýbajú, ale chceme, aby naše pohľady boli e, rozmanité a ak chceme e, informovať i o oblastiach, kde nie, ale nie je veľká e, politická relevancia, E, Cyprus, Grécko to teraz boli, aby sme tu mali naozaj rozmanité pohľady. Hovorí sa o tom, čo si myslia autory v Nemecku, ale nehovorí sa o tom, čo si myslia autory v Grécku. No a k ďalším otázkam dám slovo Erikovi a e, Morisovi. Nech sa páči. Ja vám tiež, ja tu odovzdávam slovo, takže e, Erik, máte slovo. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa toho, akým spôsobom by sme mohli e, sprostredkovať dianie e, v Maďarsku. Máme 10 e, jazykov prekladu. Nejde o to, o ktorých krajinách by sme informovali. My informujeme o 27 krajinách v procese, takisto o krajinách, ktoré kandidujú na vstup, takisto o balkánskych krajinách pred týždňom počas v hlasovania o ústavnej reforme v Maďarsku sme, sme citovali noviny Nemsa a ďalšie e, z opozičného spektra e, v, e, v Maďarsku takisto, denník, ktorý je vlá, blízky vláde a tak sa nám podarilo do desiatich krajín preložiť, preložiť, preložiť do desiatich krajín práve tieto, e, tieto denníky. Tým pádom e, vlastne pokrieme 73 našich čitateľov. E, takže týmto spôsob, spôsobom sme mohli sa so spojiť i s reakciami z veľkých krajín. Mať, no a pokiaľ ide o Škandináviu, No, je to tak uh, trošku, trošku náš uh, z dôvodu uh, šk- lingvistického pokrytia v Škandinávii. Chceli sme dosiahnuť uh, rovnovahu medzi veľkými jazykmi, tý, tými, ktorými hovorí najviac rečníkov v Európe, a takisto uh, rovnováha s krajinami uh, východu, uh, nedávno vstúpivších rumunčina, uh, čeština, polština. A našim kritériom výboru E, bolo napríklad to, že e, škandinávci oveľa lepšie hovoria e, angličtinou, nemčinou a majú oveľa lepší prístup k internetu a preto sme skôr volili smerovanie k verzii, k verzii rumúnskej, českej, polskej. Chceli sme čo najviac Európanov osloviť a to bolo v tomto duchu, pretože sme zvažovali, v ktorých jazyk, ktorým jazykom obyvateľia rôznych krajín hovoria E, pokiaľ ide o tie obrázky. Samozrejme, že e, za tie 4 roky rozvíjame naše e, možnosti rešeršovať v jazykoch, v článkoch všetkých, všetkých jazykoch EÚ, nie len v tých, ktoré sú na našej stránke. A dnes si uvedomujeme, že tieto jednotlivé mutácie, hlavne aplikácia na webe, v niekoľkých týždňoch sa nám podarí eh, dať ešte ďalej eh, na sieť eh, sieťové dokumenty a takisto, ako povedal predrečník, reportáže, kde, kde, kde sú, je naša snaha dať v desiatich jazykoch prístup k tým obrázkom, videám, ale s kvalitou pre obsahu článkov preložených teda vo forme písanej. Ďakujeme. Má ešte niekto otázku? Predsa len pán Boris, ktorý príde ako posledný, ale samozrejme, že má otázku. E, Państwa prezentácia też v dužej części nawiązuje do našeho popředního tému. Ďakujem. Táto prezentácia tiež nadvezuje na našu pred, predošlú tému, e, keď sme hovorili o, o, o jednotlivých jazykoch To, čo vy robíte, je veľmi dôležité a veľmi užitočné, pretože na jednej platforme sú zhustené všetky dôležité informácie e, s, takisto s snahou maximálnu možnú objektívnosť e, informovania o tom, čo sa deje v členských krajinách jednotlivé médiá e, z členských krajín z, lavic, z ľavej či pravej strany z politického spektra. Ja osobne e, sledujem e, polskú verziu a Polsko je dobrým príkladom určitého fenoménu, ktorý, sa, ktorý možno pozorovať na svete i v Európe, totiž, že polské médiá sú obmedzené v svojej možnosti dať do vzťahov to, čo sa deje v Európe, v Európskom parlamente, e, kde sú tie posolstva e, vždycky e, obmedzené len na samity. Pritom ide o to, aby sme našich občanov dobre informovali. Všetky médiá sa cieľujú skôr na aspekty v domácich aktuálit, To je pritom logické. Vaša práca je vynikajúca, ja si však myslím, že treba nájsť prostriedok na to, aby sme e, Poliakov, e, Talianov či Grékov e, oboznámovali, aby sme robili osvetu pre vašu prácu v rôznych členských krajinách, aby vaša platforma sa stala určitou, určitou e, v členských krajinách určitou, určitou, určitým povinným čítaním e, pri snahe o získanie e, dobrých informácií. Takisto ide o, o spoluprácu s regionálnymi a miestnymi médiami, čiže komunikácia, osveta, podpora, to sú tie otázky. Ako chcete E, dosiahnuť, aby e, v členských krajinách médiá o vás e, vedeli, aby pre vás robili reklamu. Chcem odpovedať, ale budem, budem hovoriť po polsky. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vaše pozitívne slova o našej práci. Je to naozaj výnimočný projekt. Všetci sme videli výsledky, ale za tými e, výsledkami je obrovská logistika a veľa ľudí. Sme zástupcami e, tra, e, tradičných tlačových médií. Takže všetko toto sme vytvorili na základe pomoci Európskej komisie a E, vďaka prostriedkom daňových poplatníkov. Je to, e, je to e, mienkotvorné médium, za ktoré sa nemusíme hambiť, na ktoré sme naopak hrdí. Množstvo jazykových verzií, prístup k množstvu krajín, množstvo zdrojov a neustály nárast e, počtu týchto zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Toto e, je e, vec, ktorá by vznikala postupne a všetko to súvisí s tými novými prvkami, ktoré neustále pridávame. Všetko to súvisí. Chcem vám poďakovať za vaše, vaše slova je pravda, že 90 toho, čo e, konzumujeme, pokiaľ ide o informácie, je vo forme e, e, obrazov. Všetko, áno, možno povedať, že používame smartfóny, obrazovky, počítače. Toto sú platformy, kde získavame informácie. A práve tu Press Europe môže byť pridanou hodnotou prienik medzi mladých čitateľov. Vy všetci viete, ako e, to dnes prebieha. Je to určitý prvok, ktorý, ktorý sa výrazne e, zosilňuje a e, musíme mať prístup samozrejme i k lokálnym médiám, ako ste boli povedali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že z komisie, nikto tu nie je za komisiu. Či sa milím? Chce sa niekto vyjadriť za komisiu? Nie. Takže, ak sa nechcete vyjadriť, aspoň dúfam, že budete financovať veci. A takže myslím, že už ste temer všetci ste sa vyjadrili, aj keď z tej štvorice len dvaja mali slovo. Som rada, že bola táto možnosť. Tí, čo tu sedia, mnohé veci z toho, čo ste povedali, nevedeli, ale dnes e, budú E, tými, ktorí budú šíriť e, vaše e, posolstva ďalej. Takže ďakujem za tie informácie. Sú to veci, ku ktorým by som sa ako čitateľ si nedostala. Takže týmto uzatvárame raňajšie zasadnutie. Teraz prosím všetkých tých, ktorí nie, sa nezúčastňujú na zasadnutí koordinátorov, aby opustili túto sálu.